Bene, buongiorno a tutti. Eh, non siamo molto numerosi, ma... Eh... Dobrý deň, dámy a páni. Nie je nás tu príliš veľa, ale napriek tomu by sme začali. chvíľnosť deví sa do kráľov, takže začneme Začneme oznámeniami, respektíve bodmi programu. Sekretariat už oznámil, že rozpráva o zahraničnej službe. Spravodajcom je tu pán Brok, že táto bola preložená na neskôr na 4. mája, mala byť pôvodne 28. apríla. Toto je zmena programu, ktorá sa odohrala. Mali by si mať k dispozícii aktuálnu verziu programu. Sekretariat tento program distribuoval. Napriek tomu som to však chcel na úvod spomenúť. 1. február a 32. a, a pardon, 22. a 3. marec e, tieto zápisnice považujeme za schválené, ak sa do konca schôdze neobjavia nejaké námietky proti ich obsahu. Teraz tu máme zástupcov EÚ pre krajiny Strednej Ázie. Zaujímal by nás, ako to vyzerá so situáciou v Kyrgyzsku. Viete, že 20. apríla pani Ashton podpredsednička komisie a vysoká zástupkynia pre zahraničnú politiku vystúpila v pléne a poinformovala Európsky parlament o aktuálnej situácii v Kyrgyzsku. A pri tejto príležitosti sme sa dozvedeli, že sa vysiela zástupca do oblasti, tak aby sa zabezpečila koherentnosť postupov s ďalšími medzinárodnými aktérmi, napríklad z OSN. Máme tu pána Bartolociho, ktorý je predsedom delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s krajinami Strednej Ázie. Vítam ho tu a dám mu slovo na začiatok rozpravy. Bez nejakých ďalších oddialovaní by som rád začal toto zaujímavé zasadnutie. Pán Morel, dávam vám slovo na úvod 10 či 12 minút. Prosím, aby bol čas ešte aj na rozpravu s kolegami. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem vystúpiť a venovať sa problematike Strednej Ázie. Toto je mimoriadne zaujímavá téma, mimoriadne aktuálna téma a ja pevne verím, že teraz splním očakávania, ktoré na mňa kladie váš výbor. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste ma sem pozvali, že túto možnosť vystúpiť mám. Budem sa teda držať eh, vašej rady, obmedzím sa teda na niekoľko zo pár slov na úvod. Tam by som rád tak načrtol jednotlivé témy, bez toho, že by som o nich hovoril vyčerpávajúco, tak aby potom ešte mohli byť nejaké otázky. Tento priestor, priestor Strednej Ázie je mimoriadne rozsiahlý. Musíme prispať individuálne jednotlivým krajinám a každá z nich je iná. No a teda venujme sa najskôr otázke Kyrgyzska, udalostiam v Kyrgyzsku. Zatiaľ stále nevieme, prečo vôbec situácia vznikla v krajine, ako aj mimo nej. To vyvolalo obrovské prekvapenie. Druhá otázka ide o aktivity Európskej únie Takže vysoká zástupkyňa tu vystúpila 20. apríla v pléne a tam sa teda hovorilo o viacerých otázkach aktivít Európskej únie v Strednej Ázii. Takže toto je ďalšia problematika, ktorú sa chcem venovať. Či tá stratégia je správna, či je potrebné ju nejako zmeniť. Takže na úvod k tej otázke prečo Istotne sú tu interné aj externé faktory, ktoré, vznie, ktoré viedli k vzniku aktuálnej situácie v Kyrgyzsku. Obzrime sa trošku do histórie. Kyrgyzsko vzniklo v roku 1992, ide o naslednícky štát, jeden z nasledníckých štátov Sovietskeho zväzu. Táto krajina získala teda nezávislosť, bola to malá sovietská republika, ktorá sa zrazu stala hráčom na medzinárodnej scéne. Mankajev, prezident, jeho funkčné obdobie skončilo nešťastne za podobných okolností, aké sa vyskytli teraz prednedávnom. Ale vtedy to bolo menej násilné. Hovorilo sa tzv. tulipánovej revolúcii. Bolo to teda pohnuté obdobie, ale relatívne pokojné. Všetko prebehlo relatívne nenásilne. Došlo teda k zmene osoby pri moci. Došlo k mobilizácii mimovládnych organizácií, opozície, ktoré bojovali proti neslobode slova, prezident Akajev. Všetko teda prebehalo nenásilne. Teraz tá situácia bola trošku iná. Vyplynulo z toho, že Kyrgyzsko, že tam tá aktívna občianská spoločnosť, že tej išlo o zmenu. Tento vývoj viedol k takému určitému cyklu demokratické protesty, ktoré vyvstali. Išlo o autentickú občianskú spoločnosť, ktorá je dobre organizovaná a dokázala zmobilizovať mapy, masy. Pardon. My sme v kontakte so zástupcami občianskej spoločnosti a vidíme, že naozaj tá mobilizácia, tu, tam naozaj dobre funguje, že táto demokracia ulice funguje, sú tu demonstrácie, protidemonstrácie, každá strana mobilizuje svojich prívržencov. Sú tu určité prísľuby, ľudia sú odmeňovaní za svoju účasť na demonstráciách. Takže takýto cyklus tu vzniká. No a ten silnejší potom prevezme moc do svojich rúk a zriadi nový režim. Takže máme tu politickú agitáciu, nestabilitu, mocenský boj na rôznych inštanciách a potom prevzatie moci klanom to sú také základné črty, ktoré sa tu viackrát opakujú. To je také trošku zjednodušenie pomerov za ostatných 5 rokov. Jeden cyklus sa ukončil, po skončení Akajevového funkčného obdobia, ktoré začalo 2004-2005, no a tento cyklus je ukončený. Vznikli tu tieto nepokoje a my si kladieme otázku, či, tam, či nastúpi nový cyklus e, rovnakého typu ako tie minulé, čo by bolo v neprospech Kyrgyzska. Sú tu aj určité hospodárske faktory, ktoré ovplyvnili situáciu, hospodárska situácia, pretože táto krajina je do veľkej miery závislá od remitencií, od prevodov, e, zamestnancov, občanov, ktorí pracujú v zahraničí Takže mm, hospodárska kríza tiež zohrala svoju úlohu. No a pozrieme sa teraz na štruktúry vlády. Už som hovoril o korupcii, hovoril som o privlastnení si národného majetku, majetku štátu, hovoril som o prenose kompetencií zo strany vlády na prezidenta, tá také určité autoritárske črty, potom zatýkanie, často aj vraždy. Európska únia na ne viackrát reagovala a v posledných mesiacoch došlo aj k zvýšeniu ceny elektrickej energie a vody. Toto všetko vyvolalo nepokoje a protesty. Prezident sa snažil osláviť 5. výročie tulipánovej revolúcie obrovskou oslavou. Hovoril o tradičných modeloch demokracie, ktoré sa podarilo prekonať. Hovoril o tzv. konzultatívnej demokracii. Už toto samo o sebe poukazuje na to, ako sa to všetko vymklo a 6. potom začali demonstrácie, Vtedy sa prezident rozhodol, že e, zajme zástupcov demokratických síl, demokratickej opozície. Toto opozíciu zjednotilo a začali spoločne protestovať za prepustenie svojich vodcov. Na to potom štátna moc reagovala, vznikla obrovská dráma prestrelky pred prezidentským palácom. 84 obetí si toto celé vyžiadalo. Bola to obrovská katastrofa pre Kyrgyzsko, pretože je to naozaj poprvýkrát, čo došlo k takejto dráme, krvavým nepokojom už som spomínal, že tie predchádzajúce zmeny moci prebehli relatívne pokojne. Hovoril som aj o externých faktoroch, ktoré mohli viesť k vzniku tejto situácie. Možno je príliš skoro o takýchto faktoroch hovoriť. Niektorí upodozrievajú Rusko, že podnecovalo tieto nepokoje. Podľa mňa je naozaj predčasné. Je to príliš odvážne niečo takéto v tejto fáze tvrdiť, ale sú tu dva objektívne fakty, ktoré je potrebné zohľadniť. Kyrgyzsko v ruských novinách, v ruskej tlači je takmer neprítomné. A pokiaľ ide o Bakievov režim. Ak sa spomínal v tlači, tak to väčšinou bolo veľmi kritické, veľmi negatívne naladené voči nemu. 1. apríla, predtým než došlo v hlavnom meste k nepokojom, bol z ruskej strany avizované opatrenie, Išlo o navýšenie daní na vyvážané paliva do Kyrgyzska. Táto krajina nemá svoje vlastné zásoby, takže toto bola z hospodárskeho hľadiska mimoriadne dôležitá informácia, ktorá mala svoje dopady. Pokiaľ ide o vládu, išlo o ministrov, ktorí sa účastňovali revolúcie v roku 2004-2005. Potom boli nútení odísť z vlády, mnohí z nich e, boli potom uväznení a my sme boli v kontakte Išlo o demokratickú opozíciu voči prezidentovi a oni si naozaj uvedomujú, v akej absnej sa momentálne nachádzajú. Je tu snaha obnoviť e, právny štát, ale kyrgyzské Kyrgyzsko vykazovalo teda určité, určité um, osobitosti v porovnaní s inými prezidentskými systémami, ktoré celosvetovo existujú. Benátsky výbor sa bude niektorými týmito aspektami zaoberať. Ide o parlamentnú demokraciu s prezidentom, ktorý by mal plniť aj skôr také čestné úlohy. Mala by tam byť vláda, ktorá by podliehala premiérovi a mala by odrážať väčšinu v parlamente. Takže skrátka ten prezidentský model v Kyrgyzsku bol neuspokojivý, preto je tu snaha vytvoriť nový systém. Ako to vyzerá s Európou, s jej postojom 7., 8. a 9. apríla sme si vypočuli stanoviska pani Ashton. V tomto rámci vznikol aj môj mandát, som bol vyslaný O čo nám išlo? Išlo nám o uplatňovanie zásad právneho štátu, o ústavnosť, o demokraciu. My sme samozrejme v kontakte s OBSE a s OSN. Uh, a teda tlačili sme na presadzovanie tých zásad, ktoré som pred chvíľou menoval. No a podarilo sa nám eh, prímeť eh, zástupcov eh, k zdravému rozumu. Podarilo sa nám to tam celé upokojiť, aspoň dočasne. Aj pokiaľ ide o bývalého prezidenta Bakieva, tak aby život mohol pokojne ísť ďalej chceme, ale teda, aby bol vypracovaný jasný časový harmonogram pre návrat skutočnej demokracii. Rada pre zahraničné veci vo svojich záveroch, tie máte k dispozícii. sa vyjadruje rovnakým spôsobom. Zajtra v Bruseli bude stretnutie ministra zahraničných vecí a teda očakávame, že bude predložený konkrétny časový harmonogram. Pokiaľ ide o ostatné štáty tohto regiónu, možno potom, keď padnú vaše otázky. Ďakujem pekne, pán Morel. <clears throat> Samozrejme, nebolo to príliš dlhé vystúpenie, dokázali ste sa vtesnať do toho nášho vymedzeného časového priestoru. Myslím, že to bolo aj pomerne obsažné a komplexné. Teraz by som dal slovo Bart, pánovi Bartolocimu, ktorý je šéfom delegácie Európskeho parlamentu, ktorá má na starosti vzťahy so Strednou Áziou. No a v súčasnosti sa práve distribuje aj správa. Správa, ktorá hovorí o Kyrgyzstane. No a tá poskytuje taký základný prehľad e, a zároveň aj sumár zo včerajšieho pomerne čerstvého stretnutia ministrov zahraničných vecí. <clears throat> Takže máte tu aj tento typ informácie k dispozícii a môže nám poslúžiť eh, pre ďalšiu diskusiu. Pán Bartoloci, skúste sa vtesnať do 10 minút aspoň približne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán eh, predseda. Ďakujem pekne za slovo a zároveň chcem aj poďakovať osobitnému eh, zmocnencovi za jeho správu, ktorú nám poskytol situácii v, Ka- v Kyrgyzstane. Ako predseda našej delegácie musím povedať, že mám pocit, že Európska únia by sa mala pomerne špecificky venovať tejto oblasti a naozaj veľmi pozorne e, sledovať vývoj v týchto krajinách, pretože musíme si uvedomiť, že medzinárodný bezpečnostný aspekt sa týka tých záujmov, ktoré má Európska únia v tejto oblasti. Preto všetkým, keď hovoríme napríklad o dodávkach energetických súrovín. Sám som mal možnosť eh, byť v Kyrgyzstane, no a eh, snažil som sa vyjadriť svoju sústrasť ehm, rodinám obetí. Rovnako ako vlastne pozostalým po tých ľuďoch, ktorí boli, eh, ktorí boli zavraždení v nedávnom období sme vyjadrili, vyjadrovali veľké očakávania v spojitosti s budúcnosťou tejto krajiny. Zdalo sa, že táto krajina by mohla byť príkladom pre ostatné krajiny v Strednej Ázii a mohla by byť príkladom v tom, akým spôsobom vytvoriť demokratické e, spoločnosti a zároveň lepšie podmienky života pre svojich občanov. A na druhej strane sa táto krajina stala potom pomerne veľkým sklamaním musíme si uvedomiť, že tie e, ťažkosti, ktoré pre, prekonáva táto krajina nepotizmus, rovnako ako aj e, široko e, rozšírená korupcia, tak tá uvoľnila ďalšie, ďalšie aspekty vývoja v tejto krajine a musíme si uvedomiť, že táto krajina má mimoriadne strategickú pozíciu, strategickú pozíciu v geopolitickom kontexte Strednej Ázie. No a rovnako som aj spolupredsedom spoločného výboru pre partnerstvo a spoluprácu s Kyrgyzstanom a v rámci tejto funkcie sme sa stretli v Bruseli s našimi kyrgyzskými kolegami a diskutovali sme aj o týchto témach. Chceli by sme, aby tu bola väčšia angažovanosť pre pomoc tejto krajiny, krajine, ale viete, že práve politické problémy v Kyrgyzstane sú dôsledkom vedú k dôsledkom, ktoré sú najmä barateľné v ekonomickej oblasti, nedostatok v oblasti investícií, ehm, výrazné zaostávanie v infraštruktúre a v ďalších oblastiach budovanie priemyslu. A naozaj Európska únia by v tomto smere mohla zohrávať aktívnejšiu úlohu. Ehm, takisto aj stratégia pre e, energetiku v oblasti Strednej Ázie sa e, v súčasnosti pripravuje a práve tá by to mala brať do úvahy. Tá by mala angažovať aj ďalšie krajiny, ako je Tadžikistan a Uzbekistan a zároveň aj ďalšie krajiny. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme zastabilizovali túto geografickú oblasť Strednej Ázie. Je to rozhodne v našom záujme. No a e, keď hovoríme ďalej o ekonomickom vývoji, a musíme si uvedomiť, že naozaj potrebujeme otvorený a zodpovedný demografický systém. Potrebujeme ústavnú rovnosť, zároveň potrebujeme naozaj pravidelné, čestné a poctivé voľby, tak aby sme, aby sme naozaj umožnili reálne demokratické fungovanie týmto krajinám, aby sme tu mali skutočné občianské politické strany a hnutia, a myslím si, že v tomto smere naozaj musíme byť veľmi pozorní a zároveň musíme byť aj konzistentní s našimi vlastnými postupmi a princípmi. Práve preto je naozaj veľmi správne, aby sme prijali svoje uznesenia, ktoré sa budú príjmať počas ďalšieho plenárneho stretnutia, aby sme rozhodne ukázali, aké je, aký je záväzok Európskej únie a Európskeho parlamentu, tak aby sme naozaj prijali konkrétne kroky a aby sme sa konkrétnym spôsobom angažovali v tejto oblasti, ktorá si vyžaduje eh, pomerne veľkú pozornosť, najmä v oblasti zahraničnej politiky Európskej únie, aby sme podporovali a podnecovali skutočnú demokraciu. A to nie len so slovami nádeje, ale aj konkrétnymi krokmi a konkrétnymi, konkrétnou podporou. A myslím si, že aj to v tomto, alebo takýmto smerom by sa mali uberať e, závery rady. Vo všeobecnosti vo všeobecnosti. E, tu máme akési vlastne potvrdenia dobrej vôle, deklarácie, podpory a tak ďalej, ale nemáme tu žiadne konkrétne kroky. E, stretol som sa s kyrgyzským veľvyslancom dnes, s pánom Azilovom, a podľa veľvyslanca e, dočasná vláda nemá kontrolu v celej krajine, ale podľa toho, čo mi povedal veľvyslanec, 300 alebo 500 podporovať podporcov bývalého prezidenta, prezidenta e, stále, e, stále podporuje odpor a e, to si bude vyžadovať naozaj konkrétnu lokálnu aktivitu a lokálne kroky, ktoré bude musieť prijať e, e, dočasná kyrgyzská vláda, aby tento odpor vyriešila. V tomto smere si to vyžaduje aj konkrétne kroky a vyjadrenia od zástupcu Európskej únie, od pána Morela. A vieme, že tu je pripravené referendum o ústave a voľby majú byť v októbri. Medzinárodní pozorovatelia budú prizvaní na tieto voľby aby eh, mohli pozorovať túto situáciu a budeme eh, veriť tomu, že táto krajina sa zmení na eh, viac parlamentnú demokraciu namiesto prezidentom riadenej centralistickej demokracie. Práve vlastne tieto veci boli dohodnuté dočasnou vládou, alebo to je ambície dočasnej vlády a práve to by sa malo objaviť aj v, v referende, ktoré bude E, ktoré by malo byť e, realizované do leta. E, takisto aj otázka zásob potravín. To je naozaj urgentná otázka, ktorá musí byť vyriešená a mám pocit, že Európska únia by sa práve v tejto oblasti mala angažovať oveľa aktívnejšie uznesenie, ktoré, ktoré bude Európsky parlament príjmať v budúce týždeň a ktoré bude schvalovať. Myslím si, že práve e, v tomto uznesení e, by sme mali e, hľadať priestor preto, aby sme našli reálne kroky, napríklad aj potravinovú pomoc pre túto krajinu. Takže priama a reálna pomoc v teréne konkrétnym ľuďom bude naozaj veľmi dôležitá. Naozaj by sme sa mali snažiť vyriešiť e, otázky bezpečnosti bez ďalšieho krvi prelievania. Pevne veríme, že Kyrgyzstan si zachová svoju súčasnú medzárodnú pozíciu aj smerovanie a práve preto je veľmi dôležité, aby sme rapidným spôsobom napredovali smerom k parlamentnej demokracii. Naozaj Európsky parlament je mimoriadne znepokojený urgentnosťou a akútnosťou tejto situácie a pevne verím, že aj ostatné inštitúcie Európskej únie urobia, čo je v ich silách preto aby podporili Kyrgyzstan v tejto mimoriadnej a zložitej situácii. A to je azda tá najlepšia cesta, ako napredovať pre všetky politické skupiny, ako by sme mali napredovať pri eh, príprave uznesenia Európskeho parlamentu. Takže naozaj vyzývam Európsku komisiu, aby sa angažovala nie vo všeobecných pojmoch, ale aby sa angažovala konkrétnymi krokmi. Je to naozaj veľmi zložitá situácia pre všeobecnú, pre celkovú populáciu Kyrgyzstanu tá naozaj čelí pomerne veľkým ťažkostiam. Ďakujem len pekne, hovorí pán predseda. Máme tu celý rad e, rečníkov, ktorí sa prihlásili na zoznam e, rečníkov. Začne pán Nikolaj, ktorý je spravodajcom pre Turkmenistan. Nech sa páči. Pane Nikolaj, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Rozhodne, rozhodne existuje mnoho pochybností a treba povedať, že všetci sa e, nachádzame vo veľmi zložitej a veľmi citlivej situácii a to z pohľadu všetkých tých, e, ktorých zaujíma e, vývoj v tejto stredoazijskej oblasti. Čo sa týka záverov rady, mám ich pred sebou položené a mne sa zdá, že sú také vágne, najmä ten posledný ocek vo, svojom, vo svojej poslednej časti. Tu sa hovorí, že je naďalej nevyhnutné pozorovať situáciu a takisto, že budeme túto situáciu skúšať skúmať a že sa budeme angažovať spolu s ďalšími medzinárodnými aktérmi a organizáciami. E, podľa môjho názoru to nie je nejaký konkrétny e, záver, ani to nie je dostatočne transparentné. Podľa môjho názoru e, to riešenie, ktoré by mal Európsky parlament presadzovať, by bolo riešenie, ktoré by zahrňalo konkrétne kroky, konkrétne formy pomoci, ktoré by pomohli riešiť situáciu v tejto zóne, a pomohli by podporiť demokratické inštitúcie, no a až potom by sme mohli vyslať signál, že sa obávame v celej Európskej únii, že sa obávame o to, čo sa deje v Zakaukaskej oblasti. No a mám tu konkrétnu otázku pre pána Morela, pre pána veľvyslanca sú tu dvaja aktéry, ktorí sú veľmi dôležité v tejto zóne. Je to Rusko a, Euro- a Spojené štáty americké. Dočasná kyrgyzská vláda zdá sa, že má demokratickú víziu, ale aj napriek tomu, napriek tomu e, stále tvoria akúsi súčasť bývalej e, administratívy tejto krajiny a bývalej vlády. A podpísanie dohody e, so Spojenými štátmi americkými túto jeseň, podľa vášho názoru. Máte pocit, že že to zmení postoj, že to zabezpečí to, že tieto krajiny budú mať viac demokratic, že budú mať, že budú smerovať k americkému typu e, demokracii, alebo to bude zároveň väčší priestor pre Moskvu, ktorá bude zvyšovať svoj vplyv e, v tejto oblasti, ktorá už teraz je pomerne silná pôsobnosť Rúska najmä v ekonomickej oblasti. Ďakujem veľmi pekne e, pani Nikolaj a teraz pán Petela, ktorý je spravodajcom pre Tadžikistan. Nech sa páči. gospodu Morelu za eh, zelo profesionálno eh, predstavitev rozmer v... Ďakujem veľmi pekne, eh, pán, vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne aj pánovi Morelovi za to, že nám poskytol takúto zaujímavú prezentáciu a že nám sprístupnil to, čo sa deje v Kyrgyzstane. Ďakujeme za opis situácie. Ja sám som situáciu tiež pozoroval pred e, niekoľkými rokmi ešte v svojej e, pôvodnej funkcii a myslím si, že situácia sa vlastne podľa mňa opakuje. Vtedy toľko násilia však nebolo. Chcem povedať, že situácia sa zhoršila. Demokratický pokrok badať nemožno a štát sa v demokratickom zmysle neposúva. Nemá demokratickú alternatívu, ktorá by situáciu uh, zásadne zmenila. Opozícia sa skladá z členov pôvodných eh, minulých vlád. Pani Otumbajová bola ministerkou eh, za pre, predošlú vládu menovite pre zahraničné záležitosti. A myslím si, že t- toto treba zohľadniť a že Európska únia potrebuje v tomto zmysle jasnú politiku. Takto potom Európska únia môže prispieť k tomu, že situácia sa nebude opakovať a že kvalitatívne e, sa situácia zlepší. Teším sa, že máme tu akčný plán. Plán, ktorý bude môcť zaviesť e, e, demokraciu, ale mám obavy, pokiaľ ide o to, čo sa udeje neskôr. Takýto akčný plán sme už mali, ale nedošlo ku konkrétnym krokom. A teraz musí Európska únia zasahovať a podporovať proces, ktorý bude viesť k demokracii a ktorý pomôže aj rozvoju. Mňa by zaujímalo, ako by tento akčný plán mal vyzerať, ako bude vyzerať a ako budeme môcť po tomto akčnom pláne naďalej podporovať Kyrgyzsko. Krajina je to e, malá síce, ale veľmi dôležitá pre stabilitu e, regiónu bez ohľadu na to, či krajina má ropu alebo nie. Myslím si, že táto krajina si zaslúži aj osobitné miesto v našej stratégii pre Strednú Áziu. Musíme zasiahnuť do situácie pred niekoľkými rokmi. Sme ešte nemali zastupcu pre Strednú Áziu, teraz takúto pozíciu máme v EÚ a musíme reagovať podľa mňa. Ďakujeme pán Peterle. Teraz má slovo pán Provera. Nech sa páči. Ďakujem. A pán predseda, mám otázku na pána veľvyslanca Morela. Chcem mu poďakovať za jeho správu. Sú tu však určité fakty, ktoré by mohli naznačovať, že existuje že je tu v tejto krajine e, náboženský fanatizmus. A tiež potom druhá otázka. Existujú konkrétne nádeje smerom k tomu, že by sa situácia mohla zmeniť, e, situácia, o ktorej ste hovorili. A to len pomocou e, nástroja parlamentného režimu a novej ústavy? Ja si totiž nemyslím, že tieto inštitucionálne zmeny by mohli prispieť k tomu, aby sa zásadne zmenila táto spoločnosť, pokiaľ sa nezmení politické a sociálne podvedomie. Ak totiž ľudia nebudú mať toto povedomie v sebe, Čiže komisia by sa mala vyjadriť hlavne aj smerom k občianskej spoločnosti. Myslím si, že výsledky nedosiahneme za krátke obdobie, že pôjde skôr o výsledky, ktoré sa prejavia až v ďalšom časovom úseku. Ďakujeme, pán Epravero. A teraz kolegyňa Vajdére. Godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu Ďakujem. Rada by som eh, poskytla vlastné komentáre. Poprvé som eh, sklamaná, pokiaľ ide o oznámenia rady, rovnako ako oznámenie eh, pani Ashton počas prvých dní nepokojov, sú tieto tiež veľmi všeobecné. Sú to len obvyklé frázy, o bezpečnej demokracii. Tieto frázy sú správne, ale nedávajú nám v podstate nič zásadného. Chcela by som tu odpovede na, e, odpovede na konkrétne otázky, ktoré ma zamestnávajú. Poprvé, aký je náš postoj k prechodnej vláde? Aký je náš postoj k, k prevratu zo, zo strany pre, pôvodného, eh, pokiaľ ide o pôvodného prezidenta Kyrgyzka. Ide o popis udalostí v Kyrgyzstane, rovnako tiež v Gruzínsku došlo k útokom eh, v tlači a viacero poslancov, ja vrátane chceme, eh, bojovať za situáciu, ale nič sme neurobili. Naplňa ma to obavami, tieto všeobecné komentáre. V tejto oblasti je množstvo nepokojov. Došlo k odsudzeniu zbraní a e, protestujúci sa k ním dostali, takže je veľmi zvláštne počuť tu o tom, že prebiehajú rokovania e, so zástupcami prezidenta. Myslím si, že sa to deje z, z pozície sily. Ako by sme mali vyvážiť náš prístup? Budeme rovnako ako Rusko akceptovať e, túto dočasnú vládu? Alebo ako poskytneme silné stanovisko EÚ, pretože ak budeme len sledovať udalosti, nebudeme mať žiaden vplyv tejto strategicky dôležitej oblasti. Mm, eh, Ďakujeme pani Vajdere. A teraz pani Nevedelová. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. ja by som len chcela sa spýtať. Eh, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Morelovi bola to výborná správa o tom, čo sa všetko stalo. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Vidím, že naozaj sa vyznáte a snažíte sa robiť viac. Ale každopádne v prvom rade by sme si mali uvedomiť, že k tomuto regiónu by sme sa nemali stavať ako cez prsty, ale mali by sme ich začať vážne, lebo inak tam nemôžeme nič vyriešiť. A chcela by som sa spýtať konkrétne kroky, ktoré Európska únia chce urobiť, aby sa tá situácia vyriešila. Nie iba hovoriť o tom, že chceme to vyriešiť a potrebujeme stabilitu, ale reálne, čo Európska únia chce urobiť. To znamená, či je to navýšenie finančných prostriedkov, či je to nejaká iná pomoc, možno, ja neviem, humanitárna alebo nejakým iným spôsobom, čiže čo konkrétne chceme urobiť. Pretože tento región je veľmi dôležitý. Vieme, že susedí, susedí napríklad s Afganistanom a s ďalšími krajinami, ktoré sú veľmi krehko stabilné, ak sa to takto dá definovať. A naozaj pre nás dôležité, aby sme túto situáciu vyriešili. Ďakujem vám pekne. Penso che sia opportuno forse fare un break nel, negli interventi e dare la parola a lei. Že bude naozaj vhodné, aby sme teraz urobili prestávku, aby ste mohli zodpovedať tieto otázky, aspoň zatiaľ. A pokúsime sa odpovedať na túto sériu otázok a potom budeme pokračovať ďalej. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým poslancom za naozaj veľmi zaujímavé a veľmi relevantné otázky. Pokúsim sa zodpovedať tak, ako len môžem všetky, hoci budem musieť byť pomerne stručný, tak aby sme mohli pokračovať v našich diskusiách, keďže čas máme obmedzený. No, v prvom rade to, čo bolo povedané pánom Bartolocim. Ten hovoril o dôležitosti e, centre v Manasu, a centra v Manase, je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia sa naďalej venovala tejto oblasti, pretože to je e, tranzitná oblasť pre všetku pomoc, pre e, všetku leteckú dopravu. Hovoríme tu vlastne o leteckej preprave vojenského materiálu, civilných, e, civilných osôb, všetkých tých, ktorí vlastne lietajú alebo sa presúvajú do Afganistanu. To je kľúčový, kľúčový komunikačný bod a práve aj letisko v Biškeku, vlastne, ktoré je civilné letisko, ale napriek tomu nedalej nedaleko vlastne existuje aj letecká základňa a to práve e, v súlade s dohodami z júna 2009. Teraz to nazýva tranzitné centrum, hoci nadalej má stále tie isté úlohy. Každý deň je tu 500 alebo 600 ľudí, um, najmä vojakov, ktorí pristávajú na tomto letisku a vlastne uh, potom e, sa postupne presúvajú do Afganistanu alebo sa vracajú z Afganistanu a potom majú vlastne krátku prestávku práve v tomto priestore. E, takže strategicky to je naozaj veľmi dôležitý bod pre všetkých, všetkých eh, vojenských eh, stratégov. Takže tie krajiny, ktoré sú priamo vojensky angažované v Afganistane, sú priamo dotknuté. A v tomto smere musíme byť veľmi jednoznační. Strategické zámery eh, Spojených štátov amerických umožňujú, aby sa našli aj niektoré ďalšie kontaktné body, napríklad v Perskom zálive. Ale pre Európsku úniu je Kyrgyzstan jediný kontaktný bod pre Afganistan. Bolo by pre nás veľmi zložité hľadať nejakú inú transportnú cestu. Takže táto skutočnosť hovorí sama za seba. Ja som navštívil túto základňu niekoľkokrát a práve preto môžem rozhodne povedať, že ehm, naozaj tí e, ľudia, ktorí e, prichádzajú do Afganistanu, sa veľmi výrazne líšia od tých, ktorí odtiaľ odchádzajú. E, stačí sa na nich pozrieť a ten rozdiel je hneď badateľný. A práve preto je veľmi dôležité, aby sme zachovali toto um, tranzitné centrum. Nedávno sme mali niektoré komplikácie, pretože Španielsko tu malo lekársky transport a takisto bol problém aj s jedným francúzským transportom. A bola tu vlastne francúzska dodávka e, vždy, išlo, vždy išlo niekoľko stoviek ľudí, ktorí boli presúvaní práve prostredníctvom e, tohoto e, transportného úzla a preto súhlasím s tým, čo povedal pán Bartoloci. Teraz na Margo toho, čo, poved, pýtala pani Nikolá, Čína a Spojené štáty americké, ako aj Rusko. Treba si uvedomiť, že e, Čína rozhodne je susednou krajinou Kyrgyzstanu a v tomto smere zohráva veľmi dôležitú úlohu a práve preto je to veľmi dôležitý strategický partner v tomto regióne, najmä keď si uvedomíme, ako, aký veľký vplyv to má na hospodárstvo, pretože Kyrgyzstan je akýsi, akýsi e, predsunutý e, bod, predsunutá základňa pre export e, čínskych tovarov do Ázie. Takže naozaj v tomto smere je to veľmi dôležité z čínskeho pohľadu. A teraz otázka toho amerického modelu demokracie alebo niekoho iného. Mohli by sme hovoriť o európskom modeli demokracie, ale rozhodne tá, tá voľba, ktorá tu bola, ktorá to smeruje tá parlamentná demokracia, aspoň zatiaľ sa tak zdá. A myslím si, že to, že aj žiadali o pomoc Benátsky výbor, v rámci Rady Európy je dostatočným dôkazom toho, akým spôsobom sa táto krajina politicky snaží smerovať. Už čoskoro budem do tejto krajiny naďalej smerovať, dostanem mandát od baronky Aštonovej, aby som v tomto regióne pracoval ďalej, mal by som tam testovať za 8 alebo 10 dní. No a keď, e, keď tam pôjdem, dohodli sme sa aj so, s tajomníkom Benátskeho výboru e, na spolupráci, pretože máme tu spoločné záujmy spolu s Benátským výborom, pretože Európska únia financuje prácu týmu alebo tá teda výboru, ktorý tu vlastne vytvára tú ústavnú podporu. A pán Marker, ktorý pracoval veľmi intenzívne v balkánskych krajinách, pracuje aj tu. Bol veľmi úzko angažovaný do tvorby ústav a on bude v podstate zahajovať prácu v prácu Rady Európy Ehm, a jej podporného výboru, ktorý tu bude pôsobiť, a to už na začiatku, jú, začiatku mája. A rovnako sa k nemu pridajú aj ďalší experti, ktorí prídu 11. mája. Ehm, takže oni by mali poskytovať podporu a informácie. Myslím, že naozaj sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme tam dostali to najlepšie z našich skúseností a to najlepšie z našej expertízy a v podstate to aj zodpoveda tomu, o čo nás žiadali občania tejto krajiny môžeme rozmýšľať nad tým, či to je alebo nie je to správne riešenie, ale je tu aj otázka severu a juhu tejto krajiny a rovnováhy medzi týmito regiónmi. Je to naozaj pomerne malá krajina, kde federálne riešenie asi nie je adekvátne a preto by bolo možno oveľa lepšie, keby sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré bude, e, ktoré bude rieši, riešením pre celú krajinu a nebude to klanové riešenie alebo regionálne riešenie alebo federálne riešenie. Nemali by sme opakovať tie chyby, ktoré sa už spravili v minulosti a nemali by sme naďalej stimulovať e, tie negatívne tendencie únie. A v tomto smere hovorím aj, e, vystupujem pred poslancem parlamentu. Je naozaj dôležité, aby sme mali e, vlastne e, voli, voli, e, systém volie postavený na národných stranách. Nemusím vám vysvetľovať logiku v pozadí tohoto systému. Mali by sme zobrať vlastne do úvahy tie skúsenosti, ktoré majú s 20 rokmi prezidentské vlády v tejto krajine. A teda, keď máte jeden jediný volebný zoznam, tak v podstate to vedie k tomu, že máte klanový prístup, že volíte klanov, teda šéfov miestnych klanov, ktorí tak či onak nakoniec si to voľby vyhrávajú. Ak sa pozriete na to, čo sa stalo a to, čo sa teraz jednoznačne hľadá, alebo k čomu e, vyzývame, tak vidíme, robíme všetko preto, aby sme e, poskytli tú najlepšiu možnú expertízu, tú, možnú, tú najlepšiu možnú podporu zo strany Európy, tak aby sme e, pomohli týmto ľuďom vyjadrovať svoje názory a svoje postoje a zasahovať do verejného denia. Keď sa posúvame ďalej, ľudia hovoria, že je to stále tá stará garda, ktorá je angažovaná. Ehm, ale musíme si uvedomiť, že stará garda bola aj vo vezení v minulosti. A musíme naozaj robiť čiaru, rozhodnú čiaru e, na Zemi, tak aj bolo e, úplne jednoznačné, že už nemôžeme ďalej e, koketovať s minulosťou. Je naozaj dôležité, aby sme tú čiaru robili veľmi dôrazne, aby sme neopakovali tie chyby z minulosti a aby sme takýmto spôsobom nekompromitovali aj to súčasné riešenie. Tá správa, ktorú vysielame, musí byť veľmi jednoznačná. Musíme hovoriť jednoznačne o tých rizikách a problémoch, ktoré tu sú. Dám vám jeden príklad dočasný kyrgyzský minister. a bude opäť vlastne vytvárať priestor preto, aby Červený kríž opäť mohol vstúpiť do tejto krajiny, aby sa mohol angažovať v tejto krajine a začať pôsobiť. A to sú body, na ktorých e, pracujeme, na ktorých pracujeme aj práve teraz. Sú to veľmi špecifické a konkrétne body. Poďme teraz ďalej, poďme k otázke ľudí z mladšej generácie, ľudí, ktorí nie sú poznačení minulosťou. Samozrejme, v tomto smere musíme byť tiež veľmi obozretní a opatrní častokrát e, zistujete, že nie každý je taký nevinný, ako vyzerá. Veľmi veľa z týchto kultúrnych organizácií alebo podporných organizácií, oni sú len v podstate zástierka pre niečo celkom iné. Takže treba byť veľmi opatrný a obozretný. Keď ľudia hovoria o novej generácii, o tom, že je nevyhnutné priestor, vytvoriť priestor pre nové tváre, musíte naozaj sa uistiť, e, že demokratické princípy sú dodržiavané a že v podstate viete, s kým pracujete. Ehm, keď sa posúvame ďalej k otázke toho, že by tam mohol byť ehm, integristický prístup, ten riziko je stále tu. Ehm, napriek tomu je nevyhnutné podporovať občianskú spoločnosť. Islám v tejto krajine bol pomerne vlastne rodinným islámom, alebo bol to, rodin, bol to islám na tej rodinnej báze, nebol to ten radikálny um, islám Takže v tomto smere naozaj e, asi nie sú také negatívne tendencie alebo, alebo nebezpečné tendencie. Ten typ islamu, ktorý vidíme v tejto krajine, sa odlišuje od, in, od typu islamu, ktorý vidíme v iných krajinách ľudia v Kyrgyzstane sú pôvodom nomádi, ktorí vlastne sa pohybujú v horách a vlastne ocitli sa e, v 19. storočí v Ruskom impériu, takže v podstate je to taký, taká rodinná forma islamu, ktorá nie je extrémistická vo svojej podstate ani nie je mimoriadne dogmatická. Rozhodne treba povedať, že náboženský život v tejto krajine je veľmi mierumilovný a krajina mala tradične vždy iba jedného muftyho, ktorý je v podstate takým e, ochrancom e, e, tohoto rodinného islamu a pokojného náboženského života. To, čo sme v tejto krajine mohli vidieť počas posledných 20 rokov, bol mierny náraz extrémizmu. Bol tu vlastne jedno z islamistických hnutí a paralelné hnutia, ktoré v podstate sa snažili takýmto spôsobom presadzovať ehm, podobné hnutia v širšom spôsobe, ako sme videli v niektorých iných stredoazijských krajinách. Sám som bol veľvyslancom v tejto krajine, ešte keď som bol francúzským veľvyslancom, musíme si uvedomiť, že toto je krajina, ktorá má eh, vysokú nadmorskú výšku, častokrát až 4000 metrov nad morom a nedávno mi bolo potvrdené, že že tieto extrémistické skupiny eh, majú stále väčšiu pôsobnosť, čo samozrejme dokazuje aj to, že v Strednej Ázii existuje spoločenská a sociálna nespokojnosť. Je to akýsi e, sociálny nepokoj so, so životnými podmienkami, s kvalitou života, pretože je to naozaj pomerne chudobná krajina. A musíme si uvedomiť, že hovoríme o krajine, kde je e, mnoho sociálnych problémov, ktoré nie sú dlhodobo riešené a takýmto spôsobom vlastne to vytvára živnú pôdu pre extrémistov. Ako náhle niekde existuje chudoba, ako náhle vidíme, že existuje nejaké sociálne napätie alebo nepokoj, tak to vytvára priestor pre nepokoj. A potom je tu celá séria ďalších otázok, či to, čo sme urobili až doposiaľ, postačuje a ja mám pocit, že to, čo urobila rada včera, bolo to, že sme naozaj vyslali jednoznačnú jasnú správu a opäť sme potvrdili tú jasnú angažovanosť, že sme tu, sme v teréne a e, vysielali sme pomerne jednoznačné politické signály, ktoré už, už nie sú nejakým prešlapovaním e, na, na Ukraji a v podstate sme e, nehovorili o akejsi prezidentskej imunite, ani sme nehovorili od ochranou pred trestnou zodpovednosťou tak ďalej. Sme hovorili hovorili, že je stále nevyhnutné eh, zabezpečiť to, eh, že eh, že táto dočasná vláda bude rešpektovať všetky demokratické princípy. Hovorili sme o tom aj s ministrom dočasnej vlády pri včerajšom stretnutí. Stále tu máme svoju podporu na margo toho, čo sa pýtala pani Nevedalová. Máme tu 30 miliónov eur, ktoré sú vyčlenené pre túto krajinu, ale musíme zabezpečiť to, že nad, okrem toho, čo sa v tejto krajine už stalo, musíme musíme zabezpečiť to, že tie kolesa sa neprestanú točiť. Musíme zabezpečiť to, že Európska únia bude naďalej podporovať tie najchudobnejšie regióny tejto krajiny, že tu bude aspoň minimálny príjem na úrovni 3000 e, e, kyrgyzských e, jednotiek meny a je naozaj veľmi dôležité, aby Európska únia tieto veci zabezpečovala a garantovala a v tomto smere sme aj nedávno e, opätovne prehodnotili situáciu priamo v teréne a e, musíme zabezpečiť to, že sa budeme naozaj veľmi reálne venovať e, tým akútnym potrebám ľudí v teréne. A tá jednotka mení je SOM. Takže ďakujem veľmi pekne. Naozaj potrebujeme rešpektovať časový harmonogram, ktorý máme vyšlenený, hovorí pán predseda. Takže Máme tu ešte štyroch ďalších rečníkov na zozname, ktorí vystúpia v poslednom kole otázok na túto tému. Pani Jegle, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aj vám, pán Morel, chcem veľmi pekne poďakovať. Určite tri minúty nevyužijem. Vy ste povedali, pán Morel, že región a tiež eh, Kyrgyzstan veľmi dobre poznáte a že e, je pre vás táto oblasť veľmi dôležitá. Čiastočne ste mnohé odpovedali, ale ešte jedna otázka. Postačujú tie nástroje, ktoré máme? Postačujú nástroje komisia, aby sa situácia zvrátila k lepšiemu? Pred piatimi rokmi, keď bol zvolený Bakajev, sme si mysleli, že s našou pomocou sa všetko zvráti k lepšiemu a dosť dlho sme museli sledovať, že tomu tak nebolo. Tie signály sa dali rozpoznať, že tam e, tieto signály tu totiž už boli dlhšiu dobu. Keď ide o finančnú pomoc, tak si spomínam, že pred dvoma rokmi tu tiež bolo 30 miliónov e, eur e, ako potravinová pomoc. Tie peniaze niekde zmizli. Ani vtedy to veľmi nepomohlo. A teda mám tu otázku, ako chceme teraz postupovať lepšie Demokratizácia je dôležitá, humanitárna pomoc je dôležitá a dôležité je, aby sme prispeli k tomu, že sever a oveľa chudobnejší juh e, našli cestu k sebe a aby ten chudobnejší juh dostal príležitosť. Celé roky sme tu mali tieto e, úlohy. Vidím tu celkom jasne, že sme sa kúsok posunuli a myslím si, že je dôležité, aby komisia sa vo všetkých e, stredoazijských krajinách celkom e, permanentne nachádzala a aby sledovala vývoj minimálne v tých krajinách, ktorých je to možné. Vy ste hovorili e, o umiernenom príjemnom islame, to vnímam, ale vidím tiež to, že chudoba na juhu je takou, takou, takými malými otvorenými vrátkami pre ďalšie vplyvy a pre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 Myslím si, že slabina e, demokratického štátu a jeho ekonomické slabiny, to je to, čo pozorujeme a preto bolo celkom ľahké dospieť k takejto situácii, ktorá e, priniesla e, prezidenta Vakieva. Ale moja otázka sa týka stratégie Európskej komisie, predovšetkým pokiaľ ide o zmluvy týkajúce sa Strednej Ázie. Mali by sme sa stávať e, ku Kyrgyzsku ako k určitej e, e, generálke vo vzťahu, vo vzťahu k Strednej Ázii. Práve tento štát zohráva dôležitú úlohu v kontexte transferu vojenských základní a Spojených štátov a tiež ruského vplyvu. Máme tu množstvo rokov výborných skúseností 12 členských krajín EÚ pri demokratickej transformácii a demokratických e, kapacitách a ich budovaniu. Takže myslím si, že tieto najlepšie skúsenosti si treba zdieľať a veľmi ma tešilo počuť, že naši odborníci nám e, pomôžu pri e, novej verzii ústavy. Takisto je dôležitá podpora systémovej transformácie. Mali by sme si klásť otázku, ako sa zapájať v e, Kyrgyzsku a preto sa pýtam na stratégiu. Bude to seriózna stratégia alebo stratégia prípad od prípadu? Ďakujem. Ďakujeme pán Boris a teraz pán Dorfman. Presidente, io avrei dopo le due domande velocissime al signor Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky na pána Morela ako hodnotíte stabilitu tejto krajiny v súčasnosti po tom, čo sme sledovali v posledných týždňoch? Je tu nebezpečenstvo, že sa e, situácia svrhne k násiliu alebo nie? A ako posudzujete potom tiež situáciu v súvislosti s referendum o ústave? Toto referendum prebehne predsa? Je tu opäť nebezpečenstvo, že tu bude e, tendencia k násiliu, alebo budú všetci spoločne rokovať o tejto ústave. Ďakujeme. Dávam teraz slovo na 3 minúty. Ak ešte chce niekto prehovoriť, ak nie, tak dáme opäť slovo pánu Morelovi, ktorý zhrnie našu diskusiu. Nech sa páči. Euh, Ďakujem, pán predseda. Budem stručný. Ja tu zastupujem DG ECHO pre humanitárnu pomoc. To znamená, že nebudem hovoriť o politickej reakcii Európskej únie. Dovolte mi, aby som sa venoval práve tej otázke humanitárnej pomoci. Je to nástroj, ktorý neslúži politickým cieľom. My sme vyslali zástupcu do Biškeku, ktorý sa tým zaoberá a on vypracoval aj správu o aktuálnej situácii ktorá je k dispozícii inštitúciám EÚ aj členským štátom od dnes do poludnia a tam sa hovorí o tých najdôležitejších humanitárnych e, potrebách, že tieto sú predbežne pokryté. Partnery, s ktorými spolupracujeme, tieto, títo čiastočne z vlastných prostriedkov výdavky uhradili, pokiaľ ide o zvrátenie humanitárnej krízy, ale my sme samozrejme pripravení zareagovať, ak to bude potrebné, ak sa situácia vyžiada. Ďakujem. Ďakujem pekne komisii, hovorí pán predseda a znova má slovo na záver pán Morel. Sí, euh, Je... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som na úvod reagoval na tie otázky, ktoré som nezodpovedal v predchádzajúcom kole, teda že či uznávame súčasnú provizornú vládu alebo nie. Toto je vec, ktorou sme sa samozrejme od počiatku zaoberali a držali sme sa následovného mota. Otázka uznania momentálne nie je na stole. A je oveľa lepšie teraz si neklas žiadne právnické otázky, pokiaľ je túto provizornú vládu. Nie, je dôležité, aby sme sa zaoberali tými bezprostrednými potrebami, ktoré vznikajú, aby sme prispeli k stabilite v krajine. Za predpokladu, že všetko sa bude vyvíjať správnym smerom. Toto je e, taká tá naša zásada, ktorú sme uplatňovali od prvého dňa. Pani Ashton to potvrdila, niektorí to vnímali ako príliš všeobecné. V každom prípade chcem pani Jegle e, vás ubezpečiť, že to v Biškeku naozaj pochopili a ja očakávam precíznu reakciu na tieto vyjadrenia. Takže, vyjadrenia. takže toľko k nášmu postupu. My sa nechceme obmedzovať na nejaké formálne vyjadrenia, hlavne vychádzajúce zo vážnosti tej situácie. Takže takýto je náš prístup. V najbližších šiestich mesiacoch bude potrebné odviesť obrovský kus práce. To tu bolo povedané bude tam ústavné referendum, voľby. No a potom tu boli nejaké otázky, ktoré sa týkali aktuálnych potrieb. Čo je teda ešte potrebné? Skúsenosti, a to povedalo ECHO, to povedala komisia, že organizácie, s ktorými teraz spolupracujeme, pokiaľ ide o právny štát, že tu sa začína s aktivitou, začína to výstavbou väzení, pretože momentálna situácia je naozaj znepokojivá. To však znamená, že je potrebné vzdelávanie na ministerstve vnútra, ministerstve spravodlivosti, prepracovanie trestného práva. Toto sú jednotlivé aktivity, ktoré sa rozbiehajú. My si myslíme, vychádza do skúsenosti, že náš postup je správny. Je tu ešte jeden dôležitý aspekt v súvislosti so stabilitou. Ide o zamestnanosť mládeže v súvislosti s so zlou hospodárskou situáciou v krajine. My potrebujeme naliehavo programy napríklad aj v Biškeku Potrebujeme také programy, ktoré zlepšia stabilitu v hlavnom meste. Musíme sa venovať e, nezamestnanej mládeži. 30 až 40 nezamestnaných je napríklad v horských regiónoch, v centrálnych regiónoch. To samozrejme vedie k frustrácii a k veľkým očakávaniam. A niekedy títo nezamestnaní e, mladiství e, neodolajú pokušeniu, venujú sa nelegálnej činnosti, pašovaniu. Je tu jedno obrovské obrovské riziko, ktorému momentálne čelíme. V Kyrgyzsku existuje organizovaná kriminalita a čierne hospodárstvo, čierna ekonomika. Tak to teda aspoň bolo a teraz sú tu nové pokušenia, veľké lákadla tejto organizované siete ďalej rozširovať a tu je potrebné pracovať s poriadkovými e, službami, e, napríklad boji proti e, drogám. Príslušné štruktúry boli napríklad na ministerstvách odstranené a je potrebné ich obnoviť, posilniť, pretože toto je obrovské riziko, obchodovanie s drogami, drogová problematika. Toľko teda k súčasným ťažiskám a cieľom, ktorým sa bezprostredne venujeme parlamentná demokracia. Toto je jedna z našich priorít. Rada Európy tieto ciele podporuje, vzdelávanie. Ja som vo svojej správe poukázal na to, že systém vzdelávania musí zohľadňovať aj ďalšie odborné vzdelávanie. Musia tu byť programy napríklad aj pre nezamestnaných mladistvých, aby sa dostali na, do Európskej únie, aby tu boli rôzne programy, napríklad Erasmus Mundus, aby sa využívali. Pani Jegle, ja vás ubezpečujem, že sa týmto všetkým zaoberáme. Komisia má delegáciu prednedávnom začala so svojou činnosťou. Bola to pôvodne projektová delegácia, teraz je to už naozaj plnohodnotná delegácia, konsoliduje sa a môj tím spoločne sa snažíme venovať problémom, budovaniu kapacít. Nemecko, tam má svoje veľvyslanectvo. Pán Kušner včera povedal, že aj Francúzsko chce otvoriť takéto veľvyslanectvo. Zatiaľ tam bola iba veľvyslanecká rada a v najbližších týždňoch, dňoch sa Francúzsko znova chce v plnej miere angažovať. Toto sú dôležité otázky ale to zastúpenie bohužiaľ nebolo vyhovujúce. Takže aj toto je signál, signál z očí voči ostatným členským štátom. Zvyšuje sa povedomie. Teraz k otázke juhu. Padla tu otázka, ako je to s juhom. A prosím, nepreháňajme to juh. Vraj podporuje bývalého prezidenta a sever vládu, ale tak to vôbec nie, to sa nepotvrdilo. A juh bol Bakievom sklamaný. Jalalabad, toto je dôležité mesto na juhu Kyrgyzska. Je tu údolie, ktorým pôvodne viedla Ehm, zamatová cesta. Toto je tiež dôležitá oblasť, prioritná oblasť. Bakiev teda dúfal, že tam získa podporu, ale nenarazil na ňu. To ale neznamená, že teraz automaticky sa bude držať e, toho, čo príde z Biškeku. Prechodná vláda e, vraj stráca kontakt e, s jednotlivými silami v rôznych častiach krajiny. Vraj sa príliš spolieha na Biškek. Snaha o návrat k demokracii musí samozrejme byť podporená v, na celom území. Musí to byť e, uplatňované konzekventne s podporou všetkých politických síl. Teda nesmú tam byť iba zástupcovia hlavného mesta, severu, ale aj juhu. Je potrebná takáto rovnováha. Tak, aby jednotlivé vplyvy všetky boli odrazené v ústave. Toto je veľmi dôležitá téma na dialog. Myslím, že to riziko, že by sa to vymklo spod kontroly, je veľmi nízke. Nikto sa teraz nesnaží nejako viacej presadzovať. Boli tu nejaké menšie demonstrácie a samozrejme, že sa to môže uh, niekedy vyostriť. Takéto riziko tu je. Sú tu určité potenciály konfliktov. Uvediem konkrétny príklad. Pred 4 či 5 dňami došlo k zrážke na predmestí Biškeku. so smrteľnými dopadmi zomreli príslušníci štátnosti Ruska, nejakí Turci, Často sú to, väč- sú to spoločenstva migrantov, také migrantské komunity, ktoré žijú na týchto predmestiach ale nemusí to byť podnietené etnickými motiváciami. Často sú to e, bandy, mafie, ktoré sa snažia e, získať vplyv nad určitými oblastiami. Takže nie je potrebné nejako šíriť paniku, že by všetko malo politické pozadie a že by sa to mohlo e, hocikedy vymknúť spod kontroly. OBSE má svojho zástupcu, ktorý sa zaoberá problematikou bez, e, menšín, národnostných menšín. E, s Benátským výborom sa napríklad môžeme zaoberať e, primeraným zastúpením menšín v novom parlamente. Takže prosím, nešírme nejakú paniku v, myslím, že situácia je viac menej pod kontrolou. Áno, môže sa stať, že dôjde k demonstráciám, že tam dôjde k e, nejakým vytržnostiam, e, vláda si je toho vedomá. Je to samozrejme prechodné obdobie, takže tá situácia zatiaľ je labilná k referendu. Je potrebné, aby toto bolo zorganizované absolútne transparentne. Vláda požiadala o prítomnosť zahraničných pozorovateľov, e, tak aby to referendum bolo e, zabezpečené, nielen referendum, ale aj následujúce voľby OBSE. V minulosti poukazovala na určité nedostatky a vyšle aj svojich e, pozorovateľov. Teraz k stratégii pre Strednú Áziu. Táto otázka sa tu ozvala viackrát. Niekoľko vecí. Tá stratégia platí, bola prijatá na Európskej rade počas nemeckého predsedníctva. Bolo povedané, že o tri roky dôjde k revízii revíziu budú realizovať týmy rady a komisie pod vedením pani Ashton. My samozrejme eh, preveríme či e, tá strategia je úplne presná. Nechceme samozrejme meniť ten prístup od základu, ale musíme sa na to pozrieť kriticky. Zajtra prebehne výročná ministerská konferencia. V septembri ešte budú ďalšie schôdze, ktoré sa budú týkať bezpečnosti, pretože otázky bezpečnosti v súvislosti s Afganistánom, s Iránom, s extrémizmom, tieto otázky viedli k tomu, že je potrebné ešte zintenzívniť náš dialog. Aj voda napríklad získava na dôležitosti. My sa snažíme vytvoriť určitú formu regionálnej spolupráce. Je to také určité novum, chceme integrovaný prístup, chceme napríklad e, spoločné využívanie e, hraničných oblastí, chceme sa venovať prekurzorom, to pôvodne nebolo obsiahnuté v stratégii, takže stratégii sa venujeme, snažíme sa ju revidovať, vylepšiť, doplniť. Kyrgyzsko je podľa mňa dobrou príležitosťou pozrieť sa na tú stratégiu. Ja už som uviedol viacero príkladov toho, ako by sme sa mohli vyvíjať ďalej. A Kyrgyzsko je naozaj mimoriadne dôležité, pretože situácia má poprvýkrát osobitného zástupcu. Toto je podľa mňa príležitosť prijať určité zmeny. V marci 2005 udalosti v Biškeku viedli k prepracovaniu našej stratégie. Dôležité je aj to, že teraz tu máme Lisabonskú zmluvu, že budeme mať zahraničnú službu. Cieľom je mať 5 zástupcov. Potrebujeme ešte dve krajiny, Uzbekistan, Turkmenistan ktoré majú dosať takéhoto osobitného zástupcu. Toto sú veci, ktoré si vyžadujú čas, sú to veci, ktoré je potrebné pripraviť, tak aby sme vytvorili riadnu sieť, na ktorú sa Európska únia bude môcť spolahnúť. Toľko teda k tým prístupom, ktoré budeme ďalej rozvíjať. Ďalší vývoj samozrejme budeme sledovať, otázka migrantov, v súvislosti s otázkami bezpečnosti, boj proti drogám, boj proti terorizmu. To sú všetko aspekty, ktoré je potrebné zohľadňovať. A potom ešte kultúrna dimenzia. Momentálne je to ob- oblasť, kde sa hovorí po rusky, to vychádza z histórie, ale musíme sa vyhnúť e, také nejakej jednosmernosti. Napríklad Euronews je tu mimoriadne dôležité. Euronews sledujú politické elity v tejto oblasti, využívajú ho ako dôležitý zdroj informácií a na tomto by sme mohli stávať aj v najbližších rokoch. Ďakujem pekne, pán Morel, hovorí pán predseda, za tieto vaše slova, za to, ako ste nás dopodrobná presne informovali o situácii. Je to naozaj citlivá otázka, ale veľmi zaujímavá. A myslím, že sme to teraz veľmi dobre prediskutovali. Vy s nami ešte zostanete, pretože sa s vami budeme zhovárať aj o kríze v Gruzínsku kolega Tala tu zaujme miesto na miesto kolegu Bartolociho. Ďakujem pánu Bartolocimu, že tu s nami bol. A teraz tu máme pána Sanebyho, ktorý je našim hosťom pre ďalšiu tému. Ide tu o správu delegácie parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ a Gruzínsko. Táto delegácia navštívila Tbilisi 29. a 31. marca 2010. Pán Tole je e, zástupcom predsedu delegácie a teda poinformuje nás o tejto delegácii. Došlo k stretnutiam e, so zástupcami vlády v Gruzínsku, ako aj so zastupcami občianskej spoločnosti. Delegácia navštívila aj hraničný región s Južným Oseckom. Boli e, sprevádzaní pozorovateľmi alebo členmi pozorovateľskej misie EÚ. Takže dávam slovo pánovi Talerovi. Samozrejme, že po úvodných slovách bude ešte aj kolo otázok. Poprosím vás takých 7-8 minút na úvod, tým by ste nám to veľmi zjednodušili. Nech sa páči. Grazie, Thank you very much, Mr. Pre... <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi byť stručný. Vážení kolegovia, rád by som sa dotkol dvoch úrovní tejto správy. Prvá je tá, čo sa v podstate reálne stalo. No a po druhé by som potom rád otvoril niekoľko e, ďalších bodov, niekoľko možno lekcií, ktoré by sme si mali osvojiť z našej návštevy v Tbilisi. Bolo to 12. stretnutie Európskej únie a Gruzinská spoločnej parlamentnej konferencie posledné dni marca, 29. až 31. marca tohoto roka boli sme tam štyria členovia tohoto parlamentu. Nie je to veľa, len štyria poslanci a program rokovania, rovnako ako aj návštevy a mm, samotné, samotné mm, stretnutia boli veľmi intenzívne, veľmi náročné. Stretnutia s našimi gruzinskými partnermi sa sústredili na nasledujúce témy. V prvom rade to bola tzv. druhá vlna demokratických reforiem v Gruzinsku, nadchádzajúce miestne voľby, ktoré boli opäť zdrojom mnohého napätia, pretože ako asi viete, 30. mája naši partneri v Gruzinsku budú usporiadavať e, miestne voľby. Potom sme diskutovali o globálnej e, finančnej kríze, Diskutovali sme o tom, akým spôsobom sa Gruzinsko dokáže vysporiadať s výzvami, ktoré prináša táto kríza a zároveň aké tu sú e, z politiky sociálnej ochrany, ktoré prijala miestna vláda. Diskutovali sme o situácii etnických menšín, rovnako ako aj o e, vnútorne, e, vnútorných utečencoch. A rovnako sme sme on detailne diskutovali aj o situácii ktorá sa týka administratívnej hranice s Abcházskom a Južným Oseckom. Diskutovali sme o monitorovacích opatreniach, rovnako aj, ako aj o napredovaní ženevských e, diskusí rovnako aj vlastne e, uchádzanie Gruzinska o partnerstvo s Európskou úniou bolo prediskutované rovnako ako aj súčasť e, podpory pre región Čierneho mora. Rovnako sme schválili aj záverečné odporúčania pričom tak tomu nebolo pri delegácii v Azerbajdžane v decembri. ako si asi pamätáte. Bolo to veľmi zaujímavé prvý deň, keď sme začali e, náš program stretnutiami e, s veľkým počtom neziskových organizácií v Gruzinsku. Boli to neziskovky, ktoré zastupovali e, občianskú spoločnosť, zástupcovia médií a, spo- a, a, a opozície. Ehm, tí nás informovali o prípravách rôznych podujatí pred miestnymi voľbami a môžem povedať, že ehm, boli eh, veľmi kritickí boli kritickí voči súčasnému stavu v oblasti ochrany ľudských práv, voči pluralite v médiách a eh, rovnako ako aj voči ich možnosti zapájať sa férovým spôsobom do do kampane pred miestnymi voľbami. No a práve preto sme spoločne uzavreli tú diskusiu tak, že dobre fungujúce demokratické inštitúcie spoločne s rešpektom pre e, ľudské práva a e, vládu zákona sú kľúčovými výzvami pre moderné Gruzinsko. Po ofič, oficiálnej časti e, konferencie sme mali aj bilaterálne stretnutie s prezidentom Zakašvilim, s pánom Baromitem, ktorý bol vicepremiérom, rovnako ako aj s niekoľkými ďalšími eh, vysokopostavenými vládnymi predstaviteľmi Gruzinska. Mali sme aj posledný deň našej návštevy príležitosť stretnúť sa s monitorovacou misiou Európskej únie v Gruzinsku a boli sme informovaní o tom, aká je v tejto krajine situácia, rovnako ako sme diskutovali aj o administratívnych hraniciach, ktoré sú E, ktoré sú v podstate už reálne v teréne vytýčené od augustovej vojny medzi, e, medzi Ruskom a Gruzinskom. Cestovali sme do Gory a tam sme sa stretli aj s zástupcami e, vnútorných utečencov, ako aj medzárodných utečencov a navštívili sme aj Urvalety, tábor Urvalety, ktorý je veľmi blízko k administratívnej hranici s regiónom Sinvali. Okrem toho by sme chceli veľmi, dvo, veľmi e, v stručnosti otvoriť e, možno niekoľko tém a aj naznačiť niekoľko tých záverov, ktoré by mali možno byť kľúčovými pre naše ďalšie vzťahy s Gruzinskom. V prvom rade situácia na administratívnych hraniciach s Južným Oseckom a Abcházskom je už e, niekoľko mesiacov pokojná Nedochádza tu k žiadnemu ďalšiemu napredovaniu na úrovni ženevských, ženevského dialogu alebo ženevských rokovaní a rovnako nedošlo ani k ďalším zmenám, na základe ktorých pracuje Európska pozorovateľská misia. Rusko spoločne so svojimi eh, miestnymi štátmi, eh, so svojimi štátikmi zabraňuje vstupu týchto misií do Južného Osecka a Abcházska a tým pádom naša monitorovacia misia je aktívna de facto len na gruzinskej strane. Eh, domáca politika gruzinska je v súčasnosti mimoriadne E, sústredená najmä na miestne voľby. E, sú to prvé priame voľby starostu Tbilisi. 30. E, maja to bude prebiehať, ako som spomenul. Tieto voľby majú oveľa väčšiu váhu než iné miestne voľby práve kvôli tomu, že to sú posledné voľby na niekoľko rokov dopredu. Parlamentné voľby budú až v roku 2012 a prezidentské voľby až v roku 2013. Všimli sme si, že e, tu je situácia, v rámci ktorej politická elita a loajálne médiá ukazujú znaky využívania externého tlaku, aby e, takýmto spôsobom zabezpečili svoj de facto monopol na moci, a to práve prostredníctvom využívania e, vplyvu pre miestne voľby. Mnohí z vás ste možno počuli o nedávnom vysielaní 30-minútového falošného dokumentu, falošného dokumentárneho filmu, v televízii, ktorý hovoril o údajnej novej ruskej invázii, ktorá bola podporovaná gruzinskou opozíciou. Keď sme boli v Gruzinsku, počuli sme, že toto vysielanie spôsobilo široko rozsiahlu paniku. Napríklad bo, sa zvýšilo množstvo potratov, ako aj infarktov a monitorovacia misia Európskej únie musela veľmi akutne ozrejmovať a ukludňovať atmosféru pri takomto hraní sa s vonkajšími vplyvmi a tlakmi to všetko samozrejme smeruje proti celkovému duchu a práce monitorovacej misie a takýmto spôsobom nedokáže vytvoriť priestor pre pokoj. Boli sme toho názoru, že prezident a zvyšok politickej elity v Gruzinsku by nemali zbytočne vytvárať eh, strach a obavy, aby zastrašovali elektorát, ale mali by umožniť, aby táto krajina sa vyvinula do normálnej fungujúcej demokracie. Eh, samozrejme, je tu reálny priestor pre viac než len eh, ruský štýl mocenskej vlády. A to je pre Gruzinsko kľúčové. Lokálne voľby vytvárajú mimoriadne dobrú príležitosť pre takúto, takýto vývoj. Okrem toho je zároveň kľúčové, aby Európska únia ako hlavný ekonomický a bezpečnostný partner Gruzinska mal adekvátny vplyv na situáciu v Gruzinsku a tento vplyv musíme využiť. Gruzinsko je pravdepodobne jeden z najväčších príjmateľov našej eh, hospodárskej a finančnej pomoci. a rovnako sme to uviedli aj do nášho spoločného stanoviska. No a na záver Zabezpečenie vysokej miery európskej podpory pre zraniteľné Gruzinsko je stále veľmi dôležité, a to vrátanie zabezpečovania e, európskej energetickej bezpečnosti, ako aj, ako aj, ako aj širšej bezpečnostnej e, situácie. To sa musí týkať podpory Gruzinska ako krajiny, nielen gruzinských orgánov a práve v tomto smere to je kľúčové. A podľa môjho názoru to je aj jeden z tých e, základných cieľov, ktorým by sme mali spoločne smerovať. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Thaler. A teraz ďalší kolega, pán Čarnecký. Ďakujem, pán predseda. Pozorne som načúval našemu rečníkovi. A myslím si, že e, je to možno tak, ako v Slovinsku, keď e, televízna či rozhlasová stanica prináša program, ktorý vedie k napätiu, polarizuje, nikto neobviní e, slovinskú vládu. Vy ste kritizovali za vysielanie televízne vysielanie gruzínsku vládu, ale daná, daná e, televízna stanica nepatrí vláde. Ak by ste boli americkým e, poslancom v 30 rokoch, tak po známom vysielaní Orsona Wellsa, ktorý prezentoval domnelý e, útok Marťanov proti Spojeným štátom, boli by ste bývali asi kritizovali danú rozhlasovú stanicu. Treba však jasne rozlišovať, čo robia e, novinári a média, aby sa zvýšilo, e, zvýšila sledovanosť. Vláda a prezident e, nie sú vždy tými, ktorých treba za všetko viniť należy z panem e, posłem... A wam, pan Thaler, chcem povedať, že súhlasím s tým, že treba e, nadalej do, pomáhať v mnohom Gruzínsku. Je to veľký významný príjemca európskej pomoci. Treba však povedať, že je to e, krajina v prvej línii, krajina, ktorá sa rozhodla spolupracovať s EÚ. Napríklad na rozdiel od Arménska, Gruzínsko úspešne sa dostáva z, ruského, z ruskej zóny vplyvu a preto by sme mali e, tejto krajine naďalej pomáhať. E, ten rozdiel medzi pomocou pre krajinu a pomocou vláde, to, to rozdelenie, e, tomu nerozumiem. Chcel by som pánu Morelovi poďakovať za jeho úprimnosť. On povedal, že Európska únia je v Kyrgyzsku veľmi e, aktívna. Vy ste povedali, že je tam francúzska, nemecká ambasáda, ktoré sa majú otvoriť, ale myslím si, že EÚ je niečím, len, niečím viac než len záujmami eh, konkrétnych národných eh, krajín. Ďakujeme pánu eh, Čarneckému a teraz pán Georgiu na 3 minúty. Ďakujem pekne. Ešte raz by som chcel zdôrazniť to, že nezávislosť a územnú celistvosť krajiny treba obhajovať. To je dôležité pre e, postoj EÚ e v tejto problematike. Nuž a musíme e, musíme sa zdržať v rôznych strategických úvah v prospech strany A či B. Musíme sa naozaj snažiť klásť si otázku, ako vy napríklad posudzujete váhu týchto e, volebných výsledkov na politický vývoj, nie na demokratizáciu krajiny, ale na politický vývoj e, ako taký. K Osecku a Abcházsku, Abcházsku otázka, plánujú sa aj tam voľby? Ďakujem pán Giorgio. Teraz pán Lusing na 3 minúty. Doplňujúce otázky k správe PCC. Pozorne som si ju prečítala a v správe sa hovorí o zriadení novej, skutočne medzinárodnej äh, mierotvornej jednotky. Je správne tvrdiť, že takáto jednotka by mala ten tzv. robustný mandát a zamýšľa sa, že krajiny EÚ budú mať äh, podiel na tomto kontingente a ako, aké sú ruské reakcie na takýto návrh. V správe o týchto mierotvorných jednotkách sa veľmi jasne kritizuje Rusko. Nikde v tej správe sa nekritizuje gruzínsky útok, ktoré vlastne aj podľa konštatovania komisie e, táto agresia viedla k tomu konfliktu. Nemyslíte si, že to je trošku jedno stranné posúdenie v tejto správe? A v správe mi tiež chýba aj odkaz na e, bezpečnostné školenia, ktoré, ktoré naďalej e, poskytujú Američania gruzinským jednotkám? Považujete takýto, tak, takéto zaškolovanie za zmysl, zmysluplné? Prečo sa to nespomína? Čo si myslíte na e, návrh amerického kongresu, že Spojené štáty dlhoročne budú musieť vybavovať gruzinské jednotky vojenskou technikou. A ako tiež vnímate nezávislosť a územnú celistvosť Gruzínska? V čom je rozdiel medzi tými podobnými prípadmi, ako podľa, ktoré podľa mňa sú e, podobné, ako je teda Kosovo a Gruzínsko? Ďakujeme pani Lusingovej. A teraz Dávam slovo e, panu e, doktorovi Morelovi, pretože e, musí už o chvíľu odísť. Asi o 5. musí odísť. Radi by sme si určite vypočuli jeho odpoveď na tieto príspevky. Radi by sme tiež vedeli, čo si o vyjednávaní napríklad e, teda v Ženeve predovšetkým. Alebo chcete ešte vy slovo? Ak náš kolega chce ešte hovoriť, vypočujme si teda uh, vás na minutu. No. Ste spravodajkyňou, pani Lunaček. Nie, predsa len nechcete slovo? Boli ste súčasťou, boli ste členkou delegácie? Každopádne máte slovo. Bola som e, na návšteve delegácie v rámci medziparlamentného výboru pre spoluprácu. Neviem, čo tu všetko už odznelo. Tie dôležité zistenia boli tieto. Poprvé, misia EÚ je veľmi dôležitá a myslím si, že je to niečo, čo by sme mali zlepšiť, posilniť. Predovšetkým, a ak sa pozrieme na tie e, hraničné administratívne prípady, kde by sa napríklad dali, dali podporiť, e, e, dal podporiť život ľudí na oboch stranách hranice, v Južnom Osecku napríklad. A ďalšia vec, ktorá pre nás je veľmi problematická, že sa pripravujú voľby, volebné zoznamy, zmeny volebných okrskov, hlavne okolo Tbilisi, e, snahe pomôcť vládnej strane. A takisto v nedávnych týždňoch som počul zopal poznámok time of problems at registering, who could not register. Uh, ide o to, že ak môžem e, to okomentovať. Veľmi zvláštnym spôsobom sa tu e, správal volebný výbor komisie, kde polovička je prináleží e, vládnej strane a druhá nie. Toto, e, tú rovnováhu tak trochu naštrbuje ak možno hovoriť o nezávislej volebnej komisii, to, čo si žiadali mnohé mimovládky v minulosti a takisto komentáre iných zúčastnených strán. A napríklad tie, tiež to, kde mimovládky mali kandidátov, ale títo neboli akceptovaní do volebných komisí zástupcovia médií, ktorými sme hovorili, veľmi silne kritizovali spôsob, akým sa zaobchádzalo s problémami. Mali problémy na vysielanie a takisto s prezidentom Sakašvilim sme kritizovali spôsob, pred ním sme kritizovali, ako média postupovali. Prezident hovoril, že vedelo sa o tom, ale aj tak tá kritika, to bolo spôsob hľadať akéhosi spoločného nepriateľa, ale súčasne e, brániac akémukoľvek autokriticizmu smerom k e, autokracii a to je veľmi nepríjemné. Prišli sme so spoločným vyhlásením, e, vy ste ho myslím videli s ich parlamentom, ale myslím si, že ako Európsky parlament by sme mali sledovať ďalší vývoj a dúfam, že sa tak bude spolu s vami aj diať. Ďakujeme pani Lunaček a teraz má slovo pán Morel, tak 5 e, alebo e, približne 5 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Už som dnes hovoril relatívne dlho, takže sa pokúsim byť teraz relatívne stručný. V prvom rade ďakujem pekne za vaše reakcie na výjazd parlamentnej delegácie. Ja budem hovoriť samozrejme zo svojho pohľadu, z hľadiska ženevských rozhovorov august, september počas francúzského predsedníctva. Boli tam všetci zástupcovia, Peter Sempit. My pracujeme paralelne, sme susedmi na jednej chodbe, na hru Froasar, takže naozaj to funguje veľmi dobre, je tam výborná koordinácia, výborná dielba práce a v mojej kompetencii sú ženevské rozhovory. Uh, ja musím povedať, že som do určitej miery frustrovaný, pretože tieto rozhovory neboli počas toho výjazdu delegácie zrejme vôbec spomínané. Delegácia bola v teréne, v Ženeve sa dejú iné veci, to je pravda. Ale tie ženevské rozhovory, zdá sa, vôbec neboli súčasťou rokovaní počas vyslania delegácie. My sa snažíme v spolupráci s OBSE a s OSN nájsť cestu, cestu von z tejto medzinárodnej krízy, ktorá sa vyvinula z tohto krátkeho konfliktu. E, august 2018 naozaj mimoriadne destabilizujúca situácia, takže k tým ženevským rozhovorom mali sme 10. zasadnutie, bolo to 30. marca. Ja už som to spomínal, pán predseda. Jeden deň možno nie je veľa, ale myslím si, že je to mimoriadne pozitívne. Vo všeobecnosti sme si mysleli, že to celé bude zablokované, ale naopak toto kolo postupuje vo viacerých etapách. Nedá sa všetko zo dňa na deň. Bola tu vojnová situácia, kde si stáli z očí v oči dve strany. Tá interná problematika gruzínska, tam sú tiež dve strany. Jednostranne uznané medzinárodné spoločenstvo nechcelo uznať tieto entity. Bolo potrebné dosiahnuť prímerie a začať s rokovaniami, tak aby boli zabezpečené dôstojné podmienky života pre obyvateľstvo. Aby tam bola stabilita, aby tam bola bezpečnosť. No a potom samozrejme nastupujú politické otázky. My sme postupovali naozaj metodicky z dola nahor to znamená reakcia na priame potreby, bezprostredné potreby, budovanie dôvery, ale inak to nejde. V opačnom prípade by obe tieto strany sa dostali znova na cestu konfrontácie. Takže touto cestou sme sa vydali a prvým výsledkom je tzv. prevenčný mechanizmus v prípade incidentov. prípade Abcházska a Južného Osecka. Tieto mechanizmy fungujú dobre, v prípade Abcházska možno trochu horšie pri Cimbali, ale kontakt existuje, funguje. No a v Ženeve sa snažíme každé dva mesiace urobiť takú určitú inventúru, vycestujeme do terénu a overíme si, ako to vyzerá so situáciou. Napríklad gruzínska menšina v gali, tam ideme do utečeneckých táborov alebo do dedín, do rôznych e, krízových centier a tam teda si pozeráme situáciu priamo v teréne. Ďalej prebiehajú konzultácie v jednotlivých hlavných mestách. Práca v Ženeve je teda postavená na kontinuite. To nie je, že by sme sa stretli sem tam, ale my naozaj máme tým, ktorý funguje. Je to asi 60 osôb, ktoré sa venujú humanitárnym a bezpečnostno-politickým otázkam. Tiež eh, kontrolná misia Európskej únie. Toto činnosťou sa zaoberáme. Toto je taká zastrešujúca funkcia. OSN okrem UNHCR tam už prítomné nie je, ani OBSE. Takže postupne tá zodpovednosť prešla na plecia Európskej únie. To znamená, že Európska únia v plnej miere sa zapája v Gruzínsku najmä v rámci ženevských rozhovorov. Aj sekretariat poskytujeme my. Pokiaľ ide o incidenty, momentálne nemôžeme prilievať olej do ohňa. Je potrebné okamžite reagovať na incidenty, Európska misia sa snaží však stále zachovať pokoj, chladnú hlavu. Európska únia teda reagovala a snažila sa rozptýliť tú paniku. Orson Welles v New Yorku, OK, to je v poriadku, ja som pochopil, na čo ste tým mierili, ale to, čo sa stalo v Gruzínsku, tam bola pred rokom a pol vojna, ktoré, sa, ktoré by sa bolo dalo prejsť, takže je potrebné predchádzať takýmto incidentom, varovať, reagovať a preto musím oceniť prácu členov misie, ktorí každodenne preberajú na seba obrovské riziko 25-27 členských štátov prispieva. Toto je naozaj veľmi zložitá, ťažká úloha, ktorú realizujú priamo na mieste tak, aby sme sa vyhli podobným incidentom. Uvediem príklad. Po stanovisku misie EÚ, ktorá reagovala na ten incident z médií, Európska únia bol nám povedané, že to musí odsúdiť takýto krok. Naša úloha v Ženeve však spočíva v tom eh, napredovať. Je potrebné napríklad e, posilniť výmenu informácií. Keď takáto panika vznikne, potrebujeme k dispo- mať dispozícii spolahlivé informácie. Alebo vo vojenskej oblasti potrebujeme vedieť, e, kde sa dejú aké manévre. Áno, máme tu nejaký satelitný materiál, sú tu teda vlastne satelitné informácie, ktoré máme k dispozícii v satelitnom centre Európskej únie. Toto je dôležité, ale nepostačuje to. Takže všetky strany sa musia viacej snažiť o poskytovanie informácií. Komunikačné siete, budovanie, ako som spomínala, vzájomnej dôvery a stavanie na tejto vzájomnej dôvere. O toto ide v ženevských rozhovoroch. No a 8. júna sa budeme vlastne snažiť nadviazať na tieto kroky. Takže som sa snažil poukázať na to, akú úlohu zohrávajú ženevské rozhovory, aké mosty sa tu tak povediac tvoria medzi jednotlivými skupinami. Pani Lunaček, ja som si prečítal váš návrh, tú formuláciu, pokiaľ ide o tú správnu administratívnu líniu, vy hovoríte o nejakej železnej opone, aspoň ja som to tak pochopil. Ja chápem, čo ste tým chceli povedať, ale dovolím si uviesť príklad. Ide o životy ľudí, ktorí zo dňa na deň boli od seba otrnutí, oddelení. Napríklad Abcházsko, tam máme rieku Inguri, ktorá túto časť delí od zvyšku krajiny. Takže je tu vlastne časť údolia, ktorá je úplne odrezaná. Predstavte si nejakú dedinu, ktorá je rozdelená. Zoberte si, že časť detí chodí do školy na jednej strane rieky, druhá časť, na druhej strane, eh, druhá časť detí na, do školy na druhej strane rieky. Takže naozaj došlo zrazu k rozdeleniu a my sa v Ženeve snažíme pracovať na normalizácii vzťahov, pokiaľ ide o hraničné prechody, pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu obchodovaniu, korupcia. Snažíme sa skrátka umožniť krajine návrat k normálnemu životu. Samozrejme, že tie neuznané jednotky e, majú skôr snahu e, to rozdelenie ešte posilňovať za pomoci samozrejme ruských gard. Je tu teda potrebné dávať pozor na to, aby tu bola takáto priepustnosť. Ďakujem pekne, hovorí pán Albertini, za vaše naozaj zaujímavé reakcie. Vy ste nás už varovali, že okolo 17. nás budete musieť opustiť. Dovolte mi, aby som sa vám už teraz poďakoval. Nech sa páči, zostanete s nami i naďalej, ak máte chuť. Takže ďakujem. Pekne, pán predseda. Chcel by som len v stručnosti povedať niekoľko všeobecných poznámok. V prvom rade, e, tým, že povieme, že je to všetko pomerne e, vyvážené na Južnom Kaukaze a vo všeobecnosti, e, teda je mnoho toho nevyváženého v tejto oblasti a pre všetkým Gruzinsku. Tie témy, o ktorých hovoríme, zasahujú vlastne od strategických tém až po konkrétne partikulárne problémy. Na strategickej úrovni tu máme situáciu, v ktorej vidíme, že Gruzinsko stojí na kryžovatke a čeli dôležitej voľbe. A prebieha tu diskusia. Na jednej strane je to možnosť toho, že bude napredovať smerom k európskemu približovaniu a že si vyberie túto alternatívu. Čiže na jednej strane vlastne bude budovať prosperitu a bezpečnosť tým, že sa bude približovať smerom k Európskej únii. Na druhej strane je tu potom aj tiež eh, politika alebo politická alternatíva, ktorá zahrňa oveľa viac, e, e, oveľa samostatnejšie Gruzinsko, oveľa izolovanejšie Gruzinsko, v rámci ktorého je tá európska alternatíva vnímaná ako čosi, čo by zbytočne zväzovalo ruky e, gruzinskej vláde a gruzinským lídrom. A to práve v situácii, keď Gruzinsko čelí pomerne veľkému množstvu hrozieb, voči ktorým sa súčasné vedenie cítli pomerne exponované a ktoré možno Európska únia a jej predstavitelia nevedia dobre pochopiť. To spôsobuje pomerne nervóznu atmosféru, ktorú sme mohli vidieť, ktorá sa vyjadrila mm, najmä napríklad e, na základe toho falošného dokumentu alebo pri niektorých ďalších e, situáciách, u ktorým došlo. A druhá, e, druhá téma, ktorá, ktorá je ktorá je výrazne teda vychýlená od, e, od tej ideálnej situácie, je práve vlastne ten osud e, gruzinskej demokracie. Gruzinsko čelí miestnym voľbám, sú to voľby na lokálnej úrovni, ktoré majú naozaj pomerne vážne dopady a má to veľmi výrazný dopad nad rámec toho, čo bežne znamenajú a čo bežne predstavujú miestne voľby. Je to akási skúška, akési nacvičenie e, situácie pred veľmi dôležitými parlamentnými a prezidentskými voľbami za niekoľko rokov a nachádza sa, no, tieto voľby sa nachádzajú vo veľmi zložitom, veľmi turbulentnom období eh, nedávnej eh, politickej situácie v Gruzinsku od eh, minimočného stavu v roku 2008 cez vojnu v roku 2009 cez tie obrovské demonstrácie a protesty, ktoré prebiehali až počas troch mesiacov v roku 2009. Takže naozaj sú to rozhodne témy, ktoré vyvstávajú predovšetkým v období pred voľbami a týkajú sa toho, že či prostredie v tejto krajine bude priaznivé voči slobodným a férovým voľbám. Potom tu je rovnaká otázka, či sa opozícia rozhodne bojovať proti voľbám ako takým a spochybní ich výsledky, alebo či bude férovo súťažiť v týchto voľbách opäť vlastne bude dôležité, ako sa k tomu vyjadríme, podobne ako sa to dialo aj počas predchádzajúcich dvoch politických kríz 2007 a 2009. Ďalšia téma, ktorá sa týka nerovnováhy, sa týka konfliktných regiónov. Je to téma, o ktorej sme hovorili pomerne do hĺbky Ehm, v tejto situácii a v tejto oblasti opäť, aby som tú situáciu možno zjednodušil, aby som naznačil tie základné politické voľby, eh, ktoré, pred ktorými stojí gruzinská vláda. Na jednej strane je to vlastne izolácia konfliktných regiónov a v podstate tak povediať ich vydymiť alebo sa si budeme snažiť e, zapájať e, do vzájomnej spolupráce a budeme hľadať priestor pre mierové vyriešenie konfliktov. Táto politika volieb, sa, e, táto politika rozhodovania sa môže stať jednoduchá z našej perspektívy, ale rozhodne to nie je jednoduché z gruzinskej perspektívy. A naša úloha v tomto smere je predovšetkým posilniť tých a povzbudzovať tých, ktorí majú otvorené, ktorí sú v tomto smere otvorení, a to nielen v Tbilisi, ale aj na opačnej strane rokovacieho rokovacieho stola. V tomto smere sme už prijali niekoľko krokov, aby sme tak spravili. Členské štáty, ktoré sa nachádzajú v politickom a bezpečnostnom výbore, a tie počas konca minulého roka intenzívne diskutovali o základnom politickom dokumente, ktorý hovorí o parament, parametroch pre um, uznanie a zároveň ďalšiu komunikáciu Európskej únie pre eh, Južné Osecko a Abchádzko, kde sa hovorilo, že je v našom strategickom záujme, aby sme v podstate zapojili de facto vedenie týchto populácií do komunikácie a zároveň, aby sme takýmto spôsobom im, eh, ich posunuli smerom k vyriešeniu konfliktu. Strategickým cieľom je prerušiť izoláciu tejto populácie, zvýšiť um, vplyv Európskej únie a zároveň aj dopad, ktorý máme na toto riešenie, predovšetkým na spoločenstva v rámci eh, Južného Secka a Severného Abcházska. Tie dve, eh, dva piliere, čiže neuznanie a odmietanie sú eh, v podstate kľúčové. Neuznanie bez angažovania bude viesť k izolácii a bude kontraproduktívne, ale angažovanie bez, bez toho jednoznačného neuznania bude opäť nebezpečnou politikou, v rámci ktorého prípadne nepriame uznanie týchto regiónov regiónov môže byť e, rýchlo zneužité a v podstate sa často rýchlo ocitneme na krehkom, krehkom mlade medzinárodného práva. V tomto smere sme aj v minulosti dávali odporúčania gruzinskej vláde, aby formulovala svoju stratégiu e, k tomu, čo nazýva okupované územia a zároveň sme vytvárali akčný plán pre e, prácu s týmito regiónmi. No a teraz sa s nimi snažíme v podstate lepšie identifikovať e, možnosti ďalšieho napredovania a to najmä v kontexte toho, že je nevyhnutné neustále komunikovať s Bilisi aj s lídrami týchto konfliktných území a v tomto smere obe strany zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. No a na záver, ten štvrtý bod, ktorý e, hovorí o nerovnováhe, sa týka gruzinských vzťahov e, so svojimi susedmi. Rusko samozrejme je ten najväčší a zároveň aj ten naj, možno ten najzložitejší vzťah pre Gruzinsko. A pritom v tom istom čase stagnuje aj tento vzťah práve kvôli eh, ruskej neschopnosti eh, naplno eh, dostať záväzkom medzárodnej konferencie. Rovnako sme tu videli aj taký veľmi lákavý posun smerom k istému zlepšeniu, najmä čo sa týka otvorenia hraničných prechodov medzi Gruzinskom a Ruskom, ale to je naozaj vzťah, v rámci ktorého existuje veľmi malo formálnych kontaktov a to potom vytvára priestor pre pomerne e, veľkú mieru e, frustrácie a zdržovanie, ktorú napríklad vidíme aj v tom, ako Gruzinsko reagovalo na tie kontakty, ktoré majú niektorí opoziční lídry v Moskve a to samozrejme vytvorilo e, obavy e, Ruska, obavy Gruzinska z toho, že Rusko pripravuje e, ďalší zásah do gruzinskej vnútornej politiky. Vzťahy s Tureckom sú opäť poznačené citlivými aspektami viacerých charakterov. Turecko je strategickým partnerom Gruzinska, je to neoddeliteľný partner Gruzinska, ale opäť aj tu existuje mnoho napätia napätia, ktoré sa spája predovšetkým s tureckým vzťahom s Abcházskom. neustále neustále prebiehajúci obchod medzi Tureckom a Abcházskom Pamätáme si, že tu aj prebiehal, tu sa udialo aj niekoľko incidentov počas minulého leta. E, to bolo opäť do veľkej miery motivované aj e, tým, e, to, to veľmi silnou abcházskou diasporou v Turecku. Takže to, čo je nevyhnutné, musíme zachovať svoj vplyv. Máme tu niekoľko vynikajúcich nástrojov, partnerstv, východné partnerstvo, ktoré sa ukazujú ako veľmi účinné, asociačné dohody, dohody o voľnom obchode, uľahčovanie, udelovanie víz, a tak ďalej. To všetko sú tie hlavné nástroje, ktoré máme a ktoré používame a ak ich dokážeme reálnym spôsobom aj využiť a použiť v praxi, tak podľa môjho názoru to bude mať naozaj veľmi silný stabilizačný vplyv na celú situáciu v Gruzinsku. No a keď hovoríme o demokracii, tak v tomto smere potrebujeme sa angažovať e, rovnako, ako sme sa angažovali aj v minulosti a potrebujeme zabezpečiť to, že Gruzinsko tomto veľmi zložitom a ťažkom období, ehm, že táto téma hoci aj naďalej pre nás bude veľmi zložitá, eh, by sme mali eh, ju doviesť k pozitívnemu vývoju. Hoci ten pozitívny trend nemusí byť tak jednoznačný, ako by sme možno očakávali. Rovnako by sme mali eh, pokračovať aj v tom, aby sme naďalej angažovali komunikáciu s týmito oddelenými regiónmi a mali by sme podporovať a povzbudzovať tých, ktorí majú otvorený postoj k týmto témam a naďalej by sme mali e, možno zachovávať e, bezpečnosť tam, kde Európska únia teraz je pravdepodobne tým hlavným aktérom pri e, zabezpečovaní stability a zároveň vytváraniu silného vplyvu vo veľmi zložitej a citlivej situácii nebudem už e, zachádzať ďalej. E, tieto, tie ďalšie témy už e, pokr- pomerne dobre do detailu pokryl môj kolega a ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec Semneby. Myslím si, že to môžeme uzavrieť tým, že dostane slovo pán Taler. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dovolte mi veľmi stručne dodať ešte niečo k tomu, čo povedal pán veľvyslanec. Plne súhlasím s tým, čo povedal. Potrebujeme si uvedomiť, že gruzinský model spoločnosti je politicky hovoriac eh, model veľmi polarizovanej spoločnosti. A to bol ten hlavný dojem, ktorý sme dostali z tých stretnutí, ktoré prebiehali v Gruzinsku a zároveň aj pri ďalších príležitostiach. To, čo sme sa snažili robiť, bolo to, že sme sa snažili povzbudzovať politickú kultúru eh, akejsi väčšej inklúzie, väčšej inklúzie a nie exklúzie, čiže nie vyčlenovania. A práve z tohto dôvodu eh, alebo to bola taká hlavná snaha delegácie, ktorá pôsobila v Gruzinsku. Tieto falošné správy, ktoré boli spomenuté už viackrát počas dnešného dňa, ten falošný poplach, eh, to bol príklad eh, toho úplného eh, opozita, čiže naozaj takého veľmi, veľmi silného vyčlenovania. A treba si povedať, povedať že médiá sú rozhodne nie nezávislé rozhodne je tu veľmi silná tendenčnosť. A pri diskusiách s prezidentom eh, sme počuli, že ten dokument bol maximálne blízky k tomu, čo sa mohlo stať. A teda to ukazuje možno aj spolu eh, s niektorými ďalšími okolnostiami, že takéto, takýto vplyvný dokument nebol pripravovaný len náhodou. Druhá vec, ktorá sa týka volieb a toho, či môžu byť e, efektívne, či, či sa udejú aj v Abcházsku a, Severn- a Južnom Osecku. Um, to sa nedá asi reálne očakávať. Práve preto, mm, že tu neexistuje možnosť priamo v teréne ehm, pre takýto vývoj, to je, s tým je možno spojená potom aj otázka pani Lozing, ktorá sa pýtala na tzv. Um, ehm, tzv. E, tzv. novú medzinárodnú mierovú jednotku alebo mierové jednotky. To je súčasť toho konečného dokumentu, konečného komunike a odporúčaní, e, ktoré, e, ktoré ste dostali e-mailom Musíme si uvedomiť, že e, monitorovacia misia Európskej únie je hlavným stabilizačným faktorom e, priamo v teréne, ako povedal aj pán Morel. E, mali by sme rozhodne vzdať hold tejto misii, pretože naozaj robia vynikajúci kus práce. Majú v tomto smere našu plnú podporu. Ale problém je ten, že kvôli nedostatku dobrej vôle na strane Južného Abcházska a Južného Osecka Abcházska a ich ruských patrónov nemôžu fungovať cez, e, na cezhraničnej báze na opačnej strane hraníc. To bol text e, uznesenia, ktoré navrhli gruzinskí partnery vo svojom, vo svojom želaní, aby e, sa vytvorila nová mierová jednotka, nové, nové mierová operácia, ktorá by fungovala na oboch stranách administratívnej hranice. Podľa nášho názoru to je naozaj legitímna snaha gruzinskej strany. Myslím, že tým to môžem ukončiť. Je pomerne zrejmé, že gruzinská pozícia je pomerne vážna, najmä v snahe približiť sa k Európskej únii. Ten konečný cieľ je vstúpiť do Európskej únie. A myslím si, že v tomto smere máme naozaj no, veľký priestor uľahčiť tento proces, najmä s prístupnením víz, najmä asociačnou dohodou a tak ďalej myslím si, že to je naozaj veľmi pozitívny proces pre Gruzinsko, ako aj pre Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Taler. Ďakujem pekne za um, toto posledné zhrnutie a stanovisko. Chcem poďakovať aj pánovi veľvyslancovi za jeho rovnako veľmi zaujímavý príspevok do diskusie. Myslím si, že všetci ste mali možnosť predstaviť alebo predniesť svoje názory a páni mali možnosť odpovedať vaše otázky. Ďalší bod na programe rokovania, ktorý, e, ktorým je správa o, e, to je správa o Únie pre Stredomorie. E, v tomto smere nám Vincent Pejon poskytne širší obraz a bude nás informovať zároveň aj o dohodách, ktoré boli vyrokované s ostatnými politickými skupinami, o kompromisoch, ktoré boli pripravené tak aby sme zároveň znížili ten počet pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Chcem len všetkým pripomenúť, že o tejto téme budeme hlasovať alebo eh, zatiaľ sa to nachádza na programe májového pléna a vo výbore sa o tom bude hlasovať zajtra. A chcem vám pripomenúť, že na pléne len niekoľko dní predtým, teda respektíve to, to, to schváľovať to budeme len niekoľko dní predtým, ako sa skutočne stretnutie hlav štátov. Stredomorie je rozhodná, rozhodne priorita pre naše strategické záujmy a parlament bude naďalej veľmi pozorne sledovať a pozorovať túto oblasť a to aj potom, ako sa, e, ako sa tým bude zaobrať plénum. Takže vyzývam pána Pejona, Ehm, pretože rozhodne treba povedať, že to je pomerne veľký záujem eh, túto tému otvoriť a ďalej sa jej venovať. Ehm, pán Mesede, ktorý je predsedom Únie pre Stredomorie, možno by sme mohli vyzvať aj jeho, aby eh, vystúpil pred našim výborom eh, možno 23. júna. Takže bezprostredne potom, ako sa uskutoční stretnutie na barcelonskom samite môže nastať dobrý čas preto, aby sme boli informovaní o dopadoch tejto veľkej udalosti. No a pevne verím, že do tohoto procesu budeme zapojení. Takže máte teraz slovo, pán Pejo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Osobitne vám chcem poďakovať za vyzdvihnutie e, dôležitosti našeho výboru a tiež pripisovania významu e, pre náš výbor i Európsku úniu. Nebudem tu hovoriť dlho, pretože potrebujeme počuť aj názor kolegov. Rád by som poďakoval všetkým kolegom. Je jednoduché toto riešiť, pretože potrebujeme neustále úsilie, aby sme ozaj zdôraznili, že Úniu pre Stredomorie chceme podporiť na základe našich prvých rozpráv a diskusí. Vyvstalo množstvo pozmenujúcich návrhov a viac než 90 týchto pozmenujúcich návrhov veľmi obohatilo pôvodný text. Upresnili tiež jeho obsah a dodali mu na sile. Rád by som teda poďakoval všetkým i za ostatné frakcie, tiež kolegovi pani kolegyni Jegle, pani kolegyni Flotr. Predložíme vám totiž 25 kompromisných návrhov, kompromisov, ale pri každom sme museli e, vyjednávať a Chceli sme zohľadniť všetky jemné odlišnosti, chceli sme zohľadniť všetky exodborné posudky, expertízy, aby sme našli určitú dohodu tak, aby sme dali silu stanovisku EÚ. Rád by som poďakoval i ďalším poslancom pánu Obielsovi, ktorí sa veľmi angažovali v tejto činnosti. A v tomto štádiu si myslím, i s ohľadom na e, diskusiu, že sme dospeli do, k dobrému e, kolektívnemu výsledku. Rád by som ešte vyzdvihol jeden bod, ktorý ma naplňa e, obávami a starostiami. My sme sa rozhodli vypracovať túto správu chvíli, kedy by bolo potrebné, aby E, to podporili hlavy našich štátov, ktoré sa majú stretnúť v júni. Proces, ktorý vedie k vzniku a existencii tejto únie, e, bol plný prekážok v minulých rokoch a bol zložitý. To poslanci tiež aj e, zdôrazňujú. Veľmi radi by sme dospeli k úspešnému vyjednávaniu Predpoklady pre schôdzku 7. júna nie sú práve najlepšie. Vo chvíli, kedy parlament bude hlasovať e, na pléne o tejto správe, bude tu situácia trochu iná než tá, s ktorou sme pôvodne počítali. Radi by sme vedeli, akú správu náš výbor a parlament vlastne chce svojim postojom vyslať. A teraz k obsahu. Tie najzložitejšie body, o ktorých sme hovorili, sa týkajú samozrejme ľudských práv, predovšetkým e, zrovnoprávnenia žien, tiež dialog medzi kultúrami a náboženstvami. Ďalším bodom je potom sú otázky udržateľného rozvoja a potom veľmi jemná dialektika medzi nevyhnutnosťou konkrétnych projektov, ktoré by mali situáciu na e, strednom a blízkom východe odblokovať a medzi tým, že by sme neboli radi, aby sa tá situácia nejak narušila alebo aby sme narušili tú určitú rovnováhu Čiže sú tu určité signály smerujúce k tomu, že by možno došlo k blokovaniu situácie, nie k riešeniu problémov. Chcem kolegom poďakovať. Sú tu ešte 2-3 body, ktoré treba ešte dotiahnuť, týkajúce sa otázok, ktoré sú veľmi chúlostivé, ako napríklad e, otázka pristahovalstva. Tam sme dospeli k určitému kompromisu, ktorý by mohol byť vyvážený ak však ešte niečo zostáva na diskusiu, mali by sme to diskutovať. Proces je veľmi zložitý a je dôležité, aby parlament hovoril silným a jednomyselným hlasom. Ďakujeme. A teraz tieňoví spravodajcovia. Prvý eh, pán pani poslankyňa Janakis. Chcem poďakovať pánu spravodajcovi za dobrý smer, ktorý zvolil v svojej práci, pokiaľ ide o tému ktorá zaznamenáva radu i parlament. Chceme tu vyslať signál, vychádzajúc z doterajšieho vývoja barcelonského procesu. Pán predseda, barcelonský proces doteraz nebol uspokojivý vzhľadom na to, aké boli pôvodne očakávania. Mnohé programy sa vôbec nevyužili, e, nedotiahli a je tiež jasné, že e, zrážky na Blízkom východe toto všetko len priťažujú. Takže ten vývoj celkový v tejto oblasti podľa mňa vyzerá takto, ale táto, táto prvá, tento prvý prístup, kedy teda i palestínčanov, i iné krajiny máme zastúpených e, v sekretariáte, nám dáva nádej a máme tiež nové nádeje na základe zmluvy z Lisabonu. Dúfame, že tento celkový prístup e, zostane zachovaný. A to dokonca aj za e, nevhodných podmienok e, si myslíme, že teda mnohé sa dá zrealizovať. Pán predseda, Únia pre Stredomorie a spolupráca medzi krajinami v tejto oblasti musí prebiehať vo viacerých oblastiach. Je dôležité skonštatovať, že Európa síce stratila mnohé kultúrne symboly a možno aj čiastočne prestíž e, Severnej Afriky, ale všetko ešte nie je stratené. Myslím si, že všetky strany sú ochotné tu v oblasti kultúry, trvalo udržateľný rozvoj či vzdelávanie, chcú konať. Takisto v oblasti zrovnoprávňovania pohlaví. I tu chcú tieto krajiny konať, je potrebné e, pracovať ešte na demokratizácii. Samozrejme, že aj tradície treba ešte rešpektovať týchto krajín paralelne s týmto všetkým treba tiež zistiť, eh, ako môže priamo profitovať z vývoja obyvateľstvo. A tu treba zohľadniť otázky pristahovalectva. Pretože podpora týchto krajín môže prispieť aj k tomu, že minimálne ten eh, efekt odstrašujúci môže sa realizovať a môžeme predchádzať eh, nelegálnemu pristahovalectvu. Predložila som 39 pozmejúcich návrhov, a kde si v texte sa používa termín v angličtine point of reference, ten, ten, tento, tento výraz v angličtine by mal byť vyškrtnutý. A e, zhrňujúco na záver chcem povedať, že správa bola obohatená pozmeňujúcimi návrhmi a kompromisné pozmeňujúce návrhy môžu tento obohatený text podľa mňa e, vybaviť určitou širšou politickou váhou. Ako si my predstavujeme túto úniu? Ďakujeme pani Janaku a, a teraz pani Flotrena, 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. Už e, sme teraz e, v oblasti kompromisných pozmenujúcich návrhov. Chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý počas celej práce preukazoval obrovskú ochotu a otvorenosť pri spolupráci, takisto pochopenie pre problémy svojich kolegov. Dospeli sme teda k kompromisom, ktoré sú nielen vyvážené, pretože niekedy sa stáva, že kompromisy nemajú výpovednú lehotu, ale, e, hodnotu, ale dospeli sme naozaj ku konzistentným kompromisom a podarilo sa nám dospieť k výsledku, ktorý je vo väčšine prípadov uspokojivý. Napriek tomu ešte vždy zostávajú e, dôvody, e, pri ktorých dobrý výsledok ešte nemáme kde teda výsledok nie všetkých uspokoje. Rada by som tu hovorila hlavne o tých najkomplikovanejších veciach, pretože, ako hovorím, to, čo funguje, je v prevahe. Máme však problémy pri pozmeňujúcom návrhu 11, ktorý sa týka polnohospodárstva. Existuje samozrejme podpora, všeobecná podpora vyjednávania pri polnohospodárských produktoch, v mojej politickej skupine však väčšina pre túto oblasť neexistuje, takže tento návrh číslo 11 by možno mohla moja frakcia do tej miery podporiť, že by sme mohli, ak by sme mohli e, odstraniť tu od, e, od, ten odkaz na vyjednávania o kvalite polnohospodárskych produktov. Moja skupina by takéto niečo určite uvítala. To je jedenástka teda. Potom trináctka, to sú obnoviteľné energetické zdroje. Pre nás tento pozmeňujúci návrh, kompromisný pozmeňujúci návrh by mal byť jasnejší a hlavne tam, kde sa hovorí o e, rozvoji týchto energií, hlavne slnečnej energie, tak by sa priorita dávala hlavne tým krajinám, ktoré sú na juhu Stredomoria. Tento odkaz by mal byť veľmi jasný. A ide o infraštruktúru teda južných krajín. Rada by som teda vedela, či by spravodajca toto mohol objasniť, aby tento odstavec bol ešte jasnejší než v jeho terajšom stvárnení, aby sa tu výslovne hovorilo o južných oblastiach, ktoré by tu mali byť celkom presne zdôraznené. Ďalej k pristahovalectvu. už to bolo veľmi ťažké, ale som spokojná s tým, že sa hovorí o explicitnom odkaze e, na právo azylu. To je podľa mňa úplne zásadné, keď sa hovorí o azyle. Nepoužije sa iná e, formulácia. A ešte ku kompromisu číslo 1, tak e, tu sa hovorí nie o individuálnej, ale aj Eh, aj o individuálnych, nielen o individuálnych, ale aj o kolektívnych právach. Je to podľa nás v poriadku, ale mohli by sme sa podľa nás eh, vrátiť k predošlej formulácii. To bol kompromisný návrh číslo 1. Ďakujeme pani poslankyni eh, Flotter, teraz pán Majer. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len pridať svoje poďakovania pánovi Pejenovi, napriek tomu, že moja skupina predložila 40 pozmeňujúcich návrhov a ani jeden z nich nebol e, taký, ktorý by stal za to, aby sa zostal do kompromisu. Napriek tomu ďakujem pánovi Pejenovi za to, že si dal s nimi námahu, že vytvoril úpravu, ktorá vytvára priestor pre najväčší koncenzus. A naša skupina okrem týchto pozmeňujúcich návrhov eh, oceňuje aj to, že tieto konflikty, ktoré nie sú vyriešené, sú základným problémom pre e, vyriešenie akékoľvek budúcnosti e, únie e, v Stredomorí. Takže v tomto smere je tu napríklad palestinský konflikt a ďalšie nevyriešené konflikty. Ten kompromisné riešenie, ktoré bolo akceptovateľné, je vytvoriť priestor pre uznanie a vytvorenie palestinského štátu, ale zabudli sme aj na ďalšie dva problémy. Pre nás sú to tiež konflikty, ktoré sú veľmi dôležité. Jeden, ktorý nemôžeme ignorovať, je západná Sahara. Západná Sahara ktorú eh, by malo riešiť eh, Organizácia spojených národov. To naozaj má dopad na zónu Stredomoria. No a potom ďalšia oblasť je eh, vojenská okupácia Severného Cypru. Cyprus je členským štátom Európskej únie, no a práve preto sme tu aj dali pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí, že Turecko musí rešpektovať územnú celistvosť všetkých členských štátov Európskej únie a nemá právo, prečo nemá právo okupovať 40 tisícmi vojakmi severnú časť Cyperského ostrova. To je naozaj je tiež kľúčový, eh, kľúčová prekážka pre akékoľvek plánovanie stredomorskej budúcnosti a pre všetkých tých, ktorí propagujú nejaké silnejšie stredomorie. No a eh, v tomto kontexte sme predstavili aj pozmenujúce návrhy, aby sme eh, pomenovali aj tie ďalšie konflikty, ktoré sú reálne problémy pre napredovanie takéhoto ehm, stredomorského projektu. Videli sme, že niektoré aspekty, na ktoré poukazovala naša skupina, Možno to nie sú veci, ktoré zdieľame ako nápad Európskej únie, aby sme napríklad túto zónu pretavili na zónu voľného obchodu. To by napríklad nebralo do úvahy niektoré asymetrické aspekty Európskej únie. To by v podstate e, zvýrazňovalo asymetrickosť a takýmto spôsobom by sme vlastne e, trestali e, tých, ktorí e, sú v tomto systéme najslabší a vytvárali by sme nespravodlivú hospodárskú súťaž. V ďalších e, správach e, sa opäť ako centrálny bod vytýčuje táto zóna voľného obchodu. A opäť sme tu zabudli na potrebu verejno-súkromného financovania takéhoto projektu. Podobne pre veľmi dobre vie, ako vie pán spravodajca, dôležité je aj súkromné financovanie. No a práve z tohto dôvodu um, sme sa snažili nájsť také riešenie, a možno takú úpravu textu, ktorá by pre našu skupinu odstránila tie najproblematickejšie veci, najkonfliktnejšie veci Nebolo to úplne akceptovateľné, neobjavilo sa to v tých kompromisných úpravách textu, ktoré pán Pejon pripravil napriek tomu si myslím, že pripravil eh, naozaj korektnú verziu, ktorá je do veľkej miery akceptovateľná, najmä tam, kde hovoríme o tých konfliktoch, o Palestíne, o potrebe vytvorenia palestinského štátu jednoznačným spôsobom. Myslím si, že to by malo vyslať signál, jednoznačný signál zo strany tohoto parlamentu, eh, ktorý sa angažuje v tejto oblasti, aby sme prispeli k konečnému vyriešeniu tejto situácie. Eh, pánu Majerovi. A teraz by som poprosil pána, pána Gerenca ako stieňového spravodajcu za, spravodajcu za ALDE. Euh, Ďakujem, pán predseda. Pán Weigl ma poprosil, aby som ho zastúpil, eh, hoď to nebýva jeho zvykom. Eh, a ja, hoci to tiež nebýva môjim zvykom, eh, tak urobím a budem hovoriť po anglicky, čo je ešte menej môjim zvykom. E, slova kolegu vlastne začínajú chválou na nášho zastupca. Budem teda pokračovať v angličtine. Myslíme si, že e, táto únia má obrovský potenciál. Treba pracovať na e, oblastiach priorít, migrácia, doprava, energetika, vzdelávanie. A tie sú veľmi dôležité pre budúcnosť našich vzťahov s týmito krajinami. Sme však ešte ďaleko od naplnenia našich ambícií, ale naša diskusia prichádza v pravý čas. Myslíme si, že proces, ktorý sa rozbehol v Barcelone, je, začína byť plne funkčný. Ešte máme pred sebou veľa času a bolo dôležité napriek tomu nominovať generálneho sekretára a musí, musíme sa postarať o to, aby tento e, sekretariát bol aj vybavený príslušným personálom. Treba sa zamerať na konkrétne projekty a to nás odvedie od veľkých politických debát e, a ukáže nám to, že spoločne podnikneme praktické kroky, ako napríklad spolupráca v energetike, podpora vyššieho vzdelávania a spolupráce v tejto oblasti. Nesmieme však e, ignorovať existujúcu realitu. Prebiehajúci konflikt na Blízkom východe nám e, si od nás žiada plnú pozornosť. Treba zabezpečiť e, alebo potvrdiť, že tento proces je dôležitým milníkom. A teraz spolupracujeme na implementácii projektov na nich musíme spolupracovať eh, s veľkou eh, vervou a odvahou. Nemali by sme sa tiež eh, zalaknúť otvoreného politického dialogu, Musíme zdôrazňovať, že si vysoko ceníme dodržiavanie ľudských práv. Stredomorská oblasť by mala byť oblasťou tolerantnosti, mierovej koexistencie a osobných presvedčení treba zdôrazniť, že treba vyzývať eh, k silnejšej spolupráci medzi krajinami eh, južnej časti Stredomoria. Práve tam mnohé obla- možnosti zostávajú nevyužité. Chceme viac eh, cezhraničných infraštruktúrálnych projektov. Naši južní partnery musia byť tými lídrami. My môžeme len pomáhať. Chcem tiež podporiť finančnú oblasť financovania. Ak chceme, aby Únia bola úspešným projektom, musíme vyčleniť dostatočné zdroje. Európska investičná banka v tomto e, ohľade finančne spravuje finančné nástroje a koordinujeme tiež dôležité projekty v rámci oblasti. Európska únia chce aktualizovať tieto projekty. Možná by bola E, investičná banka pre Euromed. Tiež chceme posudzovať tieto projekty, keď e, uvažujeme o e, zapojenie tých investorov. Nuž, autorom je pán Weigel. Chcem ešte poukázať na to, ako máme, aký je náš postoj ku kompromisnému návrhu číslo 11. Domnievame sa, že EAPEM fungujú a že je to niečo, čo ide nad rámec UFF a preto chceme terajší názov ponechať. Ďakujeme pánu Görensovi. A teraz to je všetko, pokiaľ viem, <coughs> pokiaľ ide o tieto prí, e, e, príspevky. Teraz pán Kopa a pán Obiels. Pani Kopa najprv, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegovi spravodajcovi za odvedenú prácu aj za jeho schopnosť pripraviť kompromisy. Väčšina pozmeňovacích návrhov naliehavo zdôrazňuje skutočnosť, že spoluprácu v oblasti Stredomoria naozaj potrebujeme a že Únia pre Stredomorie nenahrádza barcelonský proces, naopak stavia na ňom. A tá spolupráca sa má budovať ešte viac, vychádzajúc z existujúcich programov. Požadujeme ale aj určité reformy, reformy, ktoré budú podporovať eh, život a práva jednotlivých skupín obyvateľstva v partnerských krajinách. Politický dialog vôbec nestráca na dôležitosti, naopak kontaktami na rôznych úrovniach sa ešte viacej posilňuje. Je to úroveň nielen vládnych zástupcov, odborníkov, ale aj úroveň občianskej spoločnosti Ďalej izraelsko-palestínsky konflikt je potrebné hľadať riešenie tohto problému a pevne veríme, že sa nám podarí vyriešiť aj problém rozdeleného Cypru napriek negatívnym vývojom za posledné dni. Takže tá spolupráca v dôležitých oblastiach, možno sú to oblasti menšieho politického významu, ale podľa nás takáto spolupráca môže viesť k zvýšeniu dôvery medzi konfliktnými stranami. Dôvera je totiž nevyhnutným predpokladom nielen na dosiahnutie, ale aj na zachovanie určitého riešenia. Ešte k otázke žien na záver. Myslím si, že kompromis, ktorý sa dosiahol, je vynikajúci a teraz je potrebné prejsť od pekných slov k činom a pripraviť špecifický program pre ženy v rámci Únie pre Stredomorie. Ešte raz veľa vďaka pánovi spravodajcovi. Ďakujem pekne. Teraz pán Obiols na dve minúty. Sí. Uh... Veľmi rýchlo. Toto je naozaj veľmi dobrá správa. Je to dobrá správa e, spojená s otázkou, ktorá, alebo s témou, ktorá rozhodne nie je uspokojivá. Aspoň minimálne toto môžeme o nej povedať. E, spravodajca, rovnako ako tí, ktorí predkladali pozmeňujúce návrhy, chcú, aby Únia pre Stredomorie napredovala, aby triumfovala, aby prenašala výsledky a ovocie a najmä tvárov tvár tým problémom, ktoré Stredomorie má, si musíme uvedomiť, že tá situácia je rozhodne iná. Pán Peon to povedal tak diplomaticky, tak trošku, tak trošku citlivo a možno až príliš eufemicky tie veci naozaj nepomenoval. A e, musíme si uvedomiť, že to všetko závisí od troch e, základných faktorov. Prvá vec je design. Základný design toho, ako táto únie má vyzerať. Musíme si uvedomiť, že tá politizácia zároveň aj vytvára akési inštitúcie, ktoré sú čisto politické a takýmto spôsobom to vlastne zavádza aj druhý faktor, ktorým je konflikt na Blízkom východe, ktorý v podstate paralizuje celé ďalšie napredovanie, ktoré aj paralizuje akékoľvek ďalšie diskusie o stredomorskom ehm, projekte, o stredomorskej oblasti. Ehm, to je jednoznačné jednoznačne vyplývalo aj z konferencie o vode, ktorá sa konala pred niekoľkými ehm, týždňami. Potom ten ďalší faktor e, je bez pochyby to, že tento konflikt medzi Izraelom a Palestínou e, v podstate koroduje a v podstate úplne spochybňuje e, fungovanie e, nielen OSN, ale, ale v podstate aj spochybňuje aj celú medzivládnu aktivitu Európskej únie, európskych aktivít v zahraničí a ukazuje, ako nedokážeme naplňovať svoje ciele. No a práve preto by sme rozhodne len nemali schvalovať nejaké uznesenia, nejaké vyhlásenia, ktoré sú dobré, ktoré majú dobrý úmysel, bez toho, aby sme mali jednoznačný, jednoznačné pochopenie toho, že tu sú veľké rizika, ktoré musíme brať do úvahy. Ďakujem pekne, pán Obios. Kolega Budis a kolegyňa Vlásto sa ešte prihlasili o slovo, ale potom už prosím uzavriem rečnícky zoznam, takže dve minúty pre každého z nich. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa pridal k slovám pána Pejona. Podľa mňa odvedol obrovský kus práce. Chcem sa mu poďakovať za jeho veľkú otvorenosť iným návrhom. Všetky pozmaňovacie návrhy naozaj riadne preveril. Mám rovnaké obavy ako napríklad kolega Obios, pokiaľ ide o júnový summit. Je dôležité, aby parlament teraz zaujal jasné stanovisko a aby podporil proces Únie pre Stredomorie. Minuloročný summit bol veľký úspech, znova sa naštartoval barcelonský proces. Opierali sme sa o heslo nečakať na mierovú dohodu, politickú dohodu v kríze medzi Izraelom a arabskými krajinami, ale pokračujme alebo začnime s konkrétnymi projektami ochrana pred katastrofami, environmentálne problémy, voda a podstatné veci sa pridajú potom. Toto všetko veľmi dobre fungovalo. Napríklad problém západnej Sahary, je to zaujímavé aj v súvislosti s turecko-cyperským problémom, ale pre krízu na Blízkom východe to podľa mňa postačovať nebude. Bombardovanie obrovského, obrovských rozmerov v Gaze, ďalej tvrdohlavosť izraelskej politiky, hlavne Netanyahu Liberman, toto duo, toto všetko spo- spochybnilo zásadu alebo základ únie mm, pre Stredomorie. Ďalej tu máme USA, tie sa snažia nájsť e, politické riešenie a Európe ostáva susedská politika, spolufinancovanie rozvojovej politiky. Ale tak to nesmie byť. Európsky parlament, ale aj komisia rada do tejto debaty musia jasne vstúpiť a pripomenúť, že je potrebné dosiahnuť riešenie pozostávajúce z existencie dvoch štátov, pričom oba štáty musia mať hlavné mesto Jeruzalem. Ďakujem pekne, kolega Budis. Teraz pani Vlasto na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Ja sa teším, že tu máme túto správu o Únii pre Stredomorie, že sa touto správou zaoberáme, pretože takto Európsky parlament môže jasne prijať stanovisko ešte predtým, než sa stretnú hlavy štátov a vlád na samite v Barcelone v júni tohto roku. Táto správa je teda mimoriadne dôležitá. Preto som sa spojila s kolegami Budy, Saifi a Franko. A dohodli sme sa na tom, že je potrebné v tejto správe zdôrazniť určité politické stanoviska, hlavne pokiaľ ide o prístup k zdrojom energie, pokiaľ ide o realizáciu štruktúrálnych reforiem, tak aby sa posilnili hospodárstva a prilákali investície, vytvorenie spoločného priestoru pre vysoké školstvo, pre výskum a vedu, vytvorenie agentúry pre Stredomorie na boj proti lesným požiarom. Chceme silnejšiu spoluprácu v oblasti hospodárstva medzi krajinami juhu. Nejde o podporu vzťahov juh-východ, eh, pardon, juh-sever, ide o podporu multilaterálnych vzťahov. Regionálna integrácia juhu je pre nás jedným zo základných predpokladov úspechu nášho partnerstva a Únia pre Stredomorie musí k tomu prispieť. S pánom Pejonom sme spolupracovali, dospeli sme k uspokojivým kompromisom. Veľa vďaka pánovi spravodajcovi. Máme tu teraz naozaj kompletný, vyvážený návrh správy. Môžeme ho teda potvrdiť a ja pevne verím, že aj kolegovia budú tohto názoru. A pevne verím, že aj hlavy štátov a vlád potom našu správu zohľadnia. Ďakujem pekne, pani Vlasto, hovorí pán predseda. Na záver dostane slovo správodajca, ak samozrejme má chuť. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým kolegom. To, čo povedala pani Flotr, naozaj platí. Ja mám dojem, po tom, čo si počul pani Vlasto, že slovo kompromis nezodpoveda tomu, čo sa nám podarilo dosiahnuť, pretože nešlo o nejaké um, nahrádzanie alebo nové pozície, išlo o určité doplnenia, napríklad pokiaľ ide o kultúru alebo vzdelávanie. V ostatných otázkach tie pozmeňovacie návrhy boli skutočným obohatením, čiže tie kompromisy alebo slovo kompromis možno naozaj nie je na mieste. Takto som to chcel povedať. A ešte My máme jednu spoločnú filozofiu a bol by som nerád, keby tu vznikol dojem, že jediným problémom únie pre Stredomorie je konflikt medzi Izraelom a Palestínou. Áno, tento konflikt samozrejme je obrovským problémom, ale my sme v konečnej verzii textu poukázali na to, že je potrebné riešenie dvoch štátov s hlavným mestom Jeruzalem. Toto je naša tradičná kolektívna pozícia. Ale nemôžeme zabúdať na to, že sú tu ešte aj iné témy, Cyprus, Západná Sahara. Sami ste o tom hovorili. Sú tu ešte aj ďalšie otvorené otázky, pán Obios. Napríklad e, Turecko. To znamená, že už teraz sú v rokovaniach určité ťažkosti po blokáde gazy si musíme uvedomiť, aké sú tu zložitosti, ale že to nie je jediný problém, s ktorým zápasí Únia pre Stredomorie. Áno, my máme susedskú politiku, uplatňujeme bilaterálnu politiku. Toto sú všetko veci, ktoré už dobre fungujú. Ale teraz tu máme partnerov juhu, ktorých chceme zapojiť do úplne novej logiky vzťahov. Spolupredsedníctvo, vzájomná dôvera, vzájomná zodpovednosť, spoločné využívanie štruktúr. A mali by sme sa vyhnúť jednostrannosti, pretože by sme vlastne nahrali do karát tým, ktorých nechcú, aby Únia pre Stredomorie úspela. K otázke Cypru. Tam boli predložené určité pozmeňovacie návrhy. Do zajtra sa budem snažiť ešte naformulovať nejakú pozíciu, s ktorou budú môcť sa zžiť všetci tak, aby tu nevznikli nejaké problémy, nejaká blokáda. Pani Flotter, ja nemám nič proti kolektívnym právam, k tomu sa vrátime, ale mám tu určitý problém so samotným pochopením. Prístup k verejným statkom máme politickú dohodu, pokiaľ ide o VTO. Zrejme nezískame väčšinu na spochybnenie dohod v rámci VTO, takže musíme ísť cestou harmonizácie. A ešte na záver otázka severo-južných energických sietí. Samozrejme, že to musí fungovať oboma smermi. A jasne sme povedali, že projekty v tomto rámci musia primárne zodpovedať potrebám dodávateľských krajín, to je kompromis 13. Takže tam je jasne naformulovaná naša filozofia. že je potrebná obojstrannosť. Ja si myslím, že v niektorých bodoch ešte dosiahneme zlepšenia pred zajtrajším hlasovaním, napríklad pokiaľ ide o situáciu v oblasti potravín, tam máme silnú pozíciu, za to sa chcem poďakovať. Máme tu jeden ústny pozmeňovací návrh, ktorý tu odznel. Takže na tomto pozadí ďakujem všetkým za pripomienky, ďakujem aj za pochopenie toho, že si uvedomujete, že je potrebná jasná spoločná pozícia pred summitom. Ďakujem, ďakujem pekne pánovi spravodajcovi, hovorí pán predseda. Naozaj ste odviedli dobrú prácu, povedali to všetci kolegovia. Chcem sa teraz obrátiť na kolegu Bodisa. Poprosím ho, aby predsedal na posledný bod programu schôdzi. Ministro delle Affari Francese fra la France. Eh, ciao. Euh, Dobre, tak sa dostávame. La parole à Madame Ortala pour la présentation des amendements de compromis. Takže k poslednému bodu dávam slovo pani Hautala. Nech sa páči, predstavte nám kompromisy. Ďakujem pekne. Ide o správu o obhajcoch ľudských práv. Cieľom je naozaj prísť konkrétnou inšpiráciou, tak aby politiky Európskej únie lepšie chránili obhajcov ľudských práv. Súvisí to s politikou ľudských práv. Mali sme pocit, že je potrebné zaviesť e, systematickejší prístup a silnejšie mechanizmy v rámci Lisabonskej zmluvy, ktorá posilňuje naše povinnosti v oblasti ľudských práv. Tiež e, sme chceli zlepšiť koordináciu s inými inštitúciami Európskej únie, teda s radou a s komisiou, ako aj s medzanými organizáciami, ktoré už pracujú na podpore obhajcov ľudských práv OSN alebo Rada Európy alebo OBSE. Nuž a Tiež sme sa chceli spojiť so zastupcami občianskej spoločnosti, so skupinami, ktoré pracujú pre obhajcov ľudských práv. Tento návrh správy bude predmetom hlasovania zajtra. Je to naozaj interaktívna správa. Snažila som sa všetkých zaangažovať. Preto pevne verím, že tá správa bude odrážať naozaj politickú vôľu tejto inštitúcie a že sa stretne s podporou ostatných európskych inštitúcií. Vysoká predstaviteľka by sa rada zúčastnila rozprávy na pléne o tejto správe. Bude to na júnovom pléne. Bude sa zároveň prezentovať výročná správa o ľudských právach Európskej únie. Dovolte mi, aby som sa poďakovala kolegom za to, že predložili toľko pozmaňovacích návrhov. 117 pozmeňovacích návrhov nie je vždy výhrou, ale ja som teraz mala naozaj pocit, že kolegovia chceli prispieť, prispieť v duchu návrhu správy, chceli ju vylepšiť. Takže neviem, nebolo tam nič, čo by som nebola bývala schopná do tej svojej správy zakomponovať. Takže keď sa pozriete na hlasovací zoznam, vidíte tam niekoľko kompromisných návrhov ktoré podľa môjho názoru pokrývajú naozaj väčšinu predložených pozmeňovacích návrhov. Dovolte mi Dovolte mi zo pár komentárov ku konkrétnym pozmeňovacím návrhom, napríklad návrh číslo 4, 14. Ten hovorí o definícii obhajcu ľudských práv. A chcem len navrhnúť, že toto rozhodne nie je schválené, ale namiesto toho pozmeňujúci návrh 28 by mohol byť schválený, ktorý zdôrazňuje e, túto širokú definíciu a to podľa deklarácie OSN z roku 88 o obhajcoch ľudských práv. Prečo? Pretože sú tu niektoré, niektoré autoritatívne režimy, ktoré by radi videli oveľa užšiu definíciu takýchto obhajcov ľudských práv, tak aby ich v podstate mohli vyčleniť pod ochrany. No a e, toľko k môjmu návrhu, teda chcem iba silne vyzvať, aby sme hlasovali za 28 na miesto 14. A Okrem toho som musela tiež zamietnúť pozmeňujúci návrh 52, ktorý chce hovoriť o regionálnej a tematickej stratégii ehm, pre obhajcov ľudských práv, pričom ehm, v podstate táto časť tohto textu v mojom návrhu správy bola reálne zameraná, alebo v podstate zameraná na zdôraznenie lokálnych stratégií, ktoré európske delegácie majú vytvárať pre eh, prácu a pre podporu týchto obhajcov ľudských práv. Nemám už veľa toho, čo dodať. Pevne verím, že skupiny sú spokojné s tým rokovaním, ktoré prebiehalo a mm, že sú spokojné aj s tým, ako to vyzerá na hlasovacom zozname. Budú tam jedna alebo dva, eh, jedna alebo dva ústne pozmeňujúce návrhy z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Kto sa hlási o slovo? Pani Janaku, nech sa páči a pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Rada, rada by som poblahoželala k, e, k tejto správe pani Hautela. Chcem povedať nasledovné k 40. Váš pozmenujúci návrh 28, e, pani Hautala, hovorí presný opak toho, čo ja tvrdím v 40. Vaše, alebo teda úvahy e, e, OSN z roku 98 tu majú veľmi nejasné, nejasné formy. Ja by som čakala niečo jasnejšie. Aj vaša, vaša 28 osmička e, nevyhovuje. Ja by som navrhla vetu, že zastávame názor, že vychádzajúc z e, vyhlásenia z rezolúcie OSN z roku 98 treba ďalej dodefinovať e, formuláciu, čo sú vlastne aktivisti pre ľudské práva, aby sme ich prácu mohli lepšie posudzovať a aby sme ich lepšie dokázali posudzovať pri ich činnosti ľudskoprávneho charakteru. Takže to by bol taký kompromis medzi 28 a 40, bez toho, že by tu bol nejaký výrazný rozpor. Pani Verže, nech sa páči. Je voudrais euh, moi aussi euh, remercier euh, Madame Otola pour. Euh... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať pani Hautala za jej návrhy a zároveň aj za to, že rešpektovala tú prácu, ktorú sme spravili a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili. Kompromisné pozmeňujúce návrhy sú veľmi uspokojivé, pokrývajú väčšinu návrhov, ktoré e, skupina Zjednotenej lavice predložila. Mám pocit, že to je tak trochu, tak trochu hamba, že pani Hautala možno až príliš rešpektovala, alebo preukazuje príliš veľký rešpekt rade a komisii. Možno by sme mohli byť trošku kritickejší a rozhodnejší, keď predkladáme svoje požiadavky. Chcem jej veľmi pekne poďakovať za jej návrh, najmä v téme sankcií. A hovorím tým sankcie v úvodzovkách, pretože možno sankcie sú príliš silné slovo, ale uh, Ehm, v podstate sú to spôsoby, kde môžeme zasahovať prostredníctvom ehm, dohôd o, obchode alebo obchodných dohôd. Ehm, mám otázku, ktorá sa týka jedného z detailov, ktorý je pomerne zaujímavý. Je to pozmeňujúci návrh 27. Um, tu ste chceli e, rozdelené hlasovanie v tej poslednej časti a neakceptovali ste to, čo som povedala ja o e, rodine a rodinnej bezpečnosti pretože častokrát sú rodiny, alebo teda rodiny týchto obhajovcov ľudských práv eh, sú predmetom vyvíjania nátlaku na takýchto aktivistov. Čiže tá rodina je častokrát vlastne takým eh, sprostredkovateľom nátlaku. Zdá sa, že tu existuje eh, veľký rozdiel medzi slovami alebo veľká medzera medzi slovami a priamými krokmi mm, tu v Európskom parlamente, ale aj v Rade a komisii. chcel by som povedať toľko, že najlepšia, najlepším príkladom v súčasnosti je Tunisko. Obajcovia ľudských práv nás žiadajú o pomoc každý deň. A obchod sa zdá byť dôležitejší ako ľudské práva v Tunisku. A to je naozaj hamba. To sa ešte ďalšie hlási o slovo. Pani Hautala, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Zanaku, e, vážim si váš cieľ, vážim si vašu snahu a chápem, prečo robíte tieto posledné úpravy pozmeňujúcich návrhov, ale moja, môj pevný názor je ten, že ak by sme robili tak, ako navrhujete, ak by sme ďalším spôsobom upravovali definíciu obhajcov ľudských práv, ten výsledok by bol ten, ktorý ma naozaj trápi, ktorého sa obávam, pretože e, vidím v rámci Rady o, e, Rady o ľudských právach, v rámci OSN, že tu naozaj existuje situácia, kde niektoré krajiny chcú v podstate isté pravidlá e, vyčleniť. Chcú ich chcú, chcú vyčleniť isté kategórie osôb z definície obhajcu ľudských práv. Takže v tomto smere naozaj musím byť e, pevná a obávam sa, že takáto zmena definície by bola naozaj nebezpečná. E, samozrejme, plne rešpektujúc váš dobrý úmysel. Pani Veržia, e, tá otázka, ktorá sa týkala pozmenujúceho návrhu 27, áno, tieto rodiny e, a e, rodiny boli vsunuté e, do definície podľa vášho návrhu, takže to by nemal byť problém. Nechcela som meniť tie slova, nechcela som si osvojiť to, tie vaše slova, pretože tá terminológia skôr hovorí o ochrane. Ale myslím si, že to je len semantická otázka. Mám naozaj pocit, že ten základný aspekt vášho, alebo základný cept vášho pozmeňujúceho návrhu bol pokrytý. V každom prípade ďakujem obom kolegyniam za to, že mali záujem o túto poslednú fázu prípravy dokumentu. Ďakujem pekne. Hlas sa ešte niekto ďalšie o slovo? Zdá sa, že nie. Takže v tomto prípade vám môžem len dať niektoré informácie a síce, že rozšírené zasadnutie Bira sa uskutoční o 18.30 a ďalej e, AFET bude zasedať ďalej zajtra e, a budeme hlasovať o 10.30.